Dear colleagues, kolegovia, prosím, usaďte sa. I'm going to chair in French, so if you have... Predsedať budem vo francúzštine, tak ak máte mať uh, e, slúchadla, tak teraz je ten správny čas. Je d'abord uh, Takže na úvod by som chcel pozdraviť a privítať pani kandidátku na komisárku. Na toto vypočutie je to prvé vypočutie vo výbore ANVI Mali sme príležitosť už si vypočuť dvoch e, kandidátov na komisárov a e, na jedného e, výkonného viceprezidenta. Tento výbor je najväčší v Európskom parlamente. Počas tohto volebného obdobia pani kandidátka, to je jasný symbol významu, ktorý Európsky parlament pripisuje témam, ktoré spadajú do kompetencie tohto výboru, ale aj do vašej potenciálnej kompetencie. E, list, ktorý vám e, poslala pani van der Leyen, e, obsahuje do vašej kompetencie otázky zdravia, plán boja proti rakovine, potravinové zdravie, boj proti znečisťovaniu a strat stratégia e, od pola až na tanier. E, čiže mnoho tém, ktoré nás zaujímajú. Ak e, dovolíte, pani kandidátka na komisárku, jednu pripomienku, skôr ako vám dám priestor na vaše vystúpenie a vysvetlím postup. Veľká väčšina členov tohto výboru Envy, s ktorými som diskutoval, už niekoľko dní a odkedy sme dostali vaše písomné odpovede, e, viac menej zdieľa spoločný pocit. Pocit, že v tej časti zdravie vo vašich odpovediach nájdeme e, upresnenia, konkrétne názory a jednoznačne niečo, čo e, je vášmu srdcu blízke a súvisí to aj s vašou predchádzajúcou kariérou. Ale máme určité otázky, ktoré súvisia s odpovediami, ktoré ste poslali k tej časti potravinová bezpečnosť, ktorú sme, ešte sa k tomu určite dostaneme, ale nám pripadali tie vaše odpovede také vágne. A preto vám to chcem teraz rovno povedať, keďže Eh, sme mali vypočutie kandidáta na komisára pre polnohospodárstvo a jeho vystúpenia sa nám zdali byť veľmi vágne, tak vám rovno teraz poviem, že očakávame od vás na konkrétne otázky, ktoré zaznejú, veľmi konkrétne odpovede. Otázky, ktoré zaznejú z členov tohto výboru. Čo sa týka organizácie tejto diskusie, koordinátori veľmi mierne e, pozmenili navrhovaný postup. To znamená, že každý z vás bude mať maximálne minútu 15 na položenie otázky. Potom pani kandidátka na komisárku bude mať 2 minúty na odpoveď. Potom 45 sekúnd dostanete maximálne na e, doplňujúcu otázku. A naozaj to chcem zdôrazniť, e, tie následné otázky by naozaj mali byť e, doplňujúcimi otázkami. E, to znamená doplňujúcimi otázkami k tej prvej otázke, zamerané na upresnenie odpovede a nie na nadhodenie novej témy, pretože pani kandidátka bude mať iba na minútu na odpoveď a vy iba 45 sekúnd na položenie tejto doplňujúce otázky. Takže ak by ste chceli začať nejakú novú tému, jednoznačne presne e, vyjadriť to za 45 sekúnd sa nedá. Takže poprosím vás, majte na pamäti túto logistiku. A teraz e, by som rád dal slovo pani kandidátke na komisárku na 15 minút. Ďakujem. Vážený pán predseda, vážení poslanci, poslankyne výborov Agri a Envy, dámy a páni, je mi naozaj veľkou cťou vystúpiť dnes pred vami demokraticky zvolenými zástupcami ľudu z Európy e, a žiadať vás, aby ste ma potvrdili do funkcie komisárky pre zdravie. Dovedte na úvod niekoľko slov vo svojom rodnom jazyku po grecky. Je mi naozaj veľkou cťou byť dnes medzi vami ako kandidát na funkciu komisárky. Všetci vieme, že otázky zdravia sú mimoriadne dôležité pre každodenný život e, Európanov. To bude môj kompas počas môjho volebn- funkčného obdobia komisárky, ak ma Európsky parlament schváli do tejto funkcie. Takže, priatelia, kolegovia, európsky spoluobčania očakávajú Eh, že sa nebudú musieť trápiť tým, či majú prístup k zdravotníckým službám, či potraviny, ktoré jedia, sú zdravé a či sú chránení pred epidémiami a ochoreniami. Zaslúžia si takýto pokoj mysle. Máme vysoké normy pre ochranu eh, živočíchov a rastlín a eh, potrebujeme poskytnúť občanom dostupnú, vysokokvalitný zdravotný systém, dostupný pre všetkých, aby sme splnili ich očakávania. Musíme odstrániť nerovnosti Eh, pani von den Leyen žiada, aby Európska únia sa snažila dosiahnuť viac ako doteraz. Pre našu generáciu Európa bola projekt, ktorý priniesol mier, prosperitu a jednotu. Pre naše deti Európa musí priniesť oveľa viac. Jednoznačne nahlas hovoria o tom, ako veľmi si želajú žiť v prírodnom zdravom prostredí na zelenej a životaschopnej udržateľnej planéte. Ja som celý život sa venovala službe verejnosti. Trikrát som bola zvolená do Národného parlamentu a bolo mi cťou e, pôsobiť ako e, predsedničkou parlamentného zhromaždenia Rady Európy. 27 rokov pracujem s deťmi a mládežníkmi ako klinický psychológ v štátnych nemocniciach na témach mentálneho zdravia niečo, na čo mnohí z nás často zabúdame. Mám z prvej ruky skúsenosti o tom a viem, že dobre fungujúce zdravotníctvo je veľmi dôležité a že zdravo, zdravie, kolektívne zdravie našich spoločností závisí od zdravia každého spoluobčana. Ale to samo o sebe nestačí. Kolektívne zdravie e, súvisí aj so všeobecným zdravím našej planéty. Dnes som tu pred vami a viem vám slúbiť, že budem venovať všetku svoju energiu v znalosti a zručnosti tomu, aby som slúžila týmto európskym témam ako komisárka pre zdravotníctvo počas najbližších priatých rokov. Priatelia, zdravotníctvo je oblasť, v ktorom by Európska únia sa mala snažiť dosiahnuť viac. Nemôžeme jednoducho zaspať na Vavrínoch a tešiť sa z toho, čo sme dosiahli. Zaznamenávame zmeny v klíme, technológiách, demografii, ktoré menia naše spoločnosti a náš spôsob života. Európa musí byť lídrom prechodu na zdravú planétu a nový digitálny svet. Toto sú výzvy, ktoré majú dopad na kvalitu nášho života, na sociálnu súdržnosť, konkurencieschopnosť či hospodársky rast úspešne sa s nimi popasujeme len vtedy, ak budeme mať e, prístup taký, kde vo všetkých politikách budeme riešiť aj otázky zdravia. Takzvaný Green Deal, zelená dohoda, je príležitosťou riešiť holisticky tieto výzvy. E, pretože e, pod jednom politickým zastrešením dáva zdravie, udržateľnosť, výživu, dostupnú, dostupné potraviny. E, klimatickú neutralitu a nulové znečisťovanie. Ja som veľmi rada, že v mojej kompetencii bude potravinová bezpečnosť, dobré podmienky zvierat, rastlín a e, chcem pracovať na novej stratégii udržateľných potravín od pola až e, na potanier. E, budem riešiť v tomto potravinom reťazci všetkých aktérov. A v centre bude stať sociálna inklúzia. Toto sú výzvy, uvedomujem si to, ale nebojím sa, pretože viem, že vy budete my kľúčovým partnerom v tomto procese. E, sama som poslankyňou, takže si uvedomujem, ako dôležitú úlohu zohrávajú tieto výbory a teším sa na úzkú spoluprácu s vami v nadchádzajúcich rokoch. S mnohými s vami som sa za posledné dva týždne stretla a je mi jasné, že máme spoločné názory na mnohé témy. Ochrana občanov pred e, takými rizikami ako endokrinné disruptory, znižovanie závislosti od pesticíd, presadzovanie dobrých podmienok zvierat a zdravia zvierat, to sú všetko témy, pri ktorých chcem spojiť moje sily s vašimi. Zároveň budem úzko spolupracovať s národnými vládami, pretože si uvedomujem veľmi dobre, že implementácia presadzovania EU pravidel v tejto oblasti, tam máme čo zlepšovať. Je životne dôležité, aby sme sa vyhli e, aby sme spravili niečo s tou poškodenou dôverou spotrebiteľov keď sa nedodržiavajú pravidlá. Musíme budovať dôveru, ak chceme uspieť. Transparentnosť a úprimnosť musia byť tými našimi hlavnými e, meritkami. E, musíme bojovať proti tomu, čo podrýva jednotný trh a dôveru našich občanov. E, ako napríklad podvody s potravinami. Ja potrebujem zabezpečiť aby sme mali správne prostriedky na to, aby občania boli zdraví a aby k tomu je potrebné zabezpečiť neustály príliv e, liekov za dostupné ceny. EU farmaceutický systém dáva občanom prístup k, ku kvalitným a dostupným liekom už celé 10 ročie sa zameriam na implementáciu modernizovaného a silnejšieho legislatívneho rámca pre zdravotnícke pomôcky. To musíme spraviť preto, ak chceme zvýšiť bezpečnosť pacientov a konsolidovať úlohu EÚ ako globálneho lídra v tejto oblasti digitálne technológie či umelá inteligencia musíme využiť v tomto našom úsilí, pretože môžu priniesť konkrétne prínosy pacientom a zdravotníckému personálu. Chcem maximalizovať tento potenciál a vytvorenie európskeho priestoru zdravotníckých dát ako významný krok správnym smerom. Vo všetkých týchto témach E, zohráva na svetovej scéne Európa špecifickú úlohu. Európska únia, ktorá chce dosiahnuť viac, si jednoducho nemôže dovoliť e, pozerať iba dovnútra. E, naše aktivity musia byť globálne, multilaterálne, musia presahovať naše hranice. Antimikrobiálna rezistencia je nebezpečenstvo, ktoré hrozí nielen v Európe, ale aj v celom svete. Čas beží a potrebujeme konať teraz. Európa by mala byť lídrom tohto globálneho úsilia a ja budem obhajovať medzinárodné dohody o využívaní a prístupu k antimikrobiálnym látkam. Z tohto dôvodu si dám ako prioritu implementáciu Európskeho akčného plánu Jedno zdravie proti antimikrobiálnej rezistencii. Dámy a páni, na záver spomeniem tému rakoviny je to vlajková priorita nadchádzajúcej komisie a je to téma blízka môjmu srdcu. Európsky plán porazenia rakoviny. 40 e, z nás sa v živote potýka s rakovinou. Nie je veľa rodín, ktoré by nejakým spôsobom neboli e, dotknuté týmto ochorením. To samo o sebe je dostatočný dôvod na to, aby sa rakovina dostala na e, popredné miesto ako jedna z priorít v oblasti zdravotníctva. E, ak chceme poraziť rakovinu, musíme všetci za to bojovať. Vyžaduje si to skutočný horizontálny prístup e, zdravotníctvo a zdravie vo všetkých politikách. To, čo jeme, aký životný štýl máme, aké lieky máme, akú zdravotnú starostlivosť, aké technológie, k čomu máme prístup. To je všetko relevantné pre boj proti rakovine. E, všetko je iba jedným ohnívkom v celom reťazci s cieľom, s jedným cieľom znižiť e, dôsledky rakoviny v Európe. E, ja to vnímam tak, že Beating Cancer Plan, plán porazenia rakoviny, sa týka všetkých aktivít v mojom liste s mojim poslaním. E, od pola e, na stôl e, v zelenom díle antimikrobiálna rezistencia, inovácie, dostupnosť liekov. To si potrebujeme riešiť ako prevenciu, diagnostiku, ošetrenie, výskum a paliatívnu opateru. Týka sa to všetkých sektorov a odvetví, presahuje to iba zdravotníctvo. Týka sa to zdravotníctva, životného prostredia aj iných. Ja uh, som uh, pracovala ako predsednička Dona. E, pracovala som vždy v partnerstve s lekármi, s so zdravotníckým priemyslom, s vládami a parlamentami. Bola som jedna z tých, ktorá prispela k schváleniu prvého uznesenia o e, rakovine prsníkov v pa- tomto parlamente v roku 2003. Ak chceme zmeniť život pacientov, ktorí trpia rakovinou, teda to bol môj vždy vždy môj hlavný princíp. Hovorím z vlastných skúseností a môžem vás uistiť v tom, že naďalej sa budem riadiť týmto princípom e, v aktuálnom poslaní, ak ma potvrdíte do pozície komisárky. Dámy a páni, ak budem komisárka, tak budem mať e, Mm, príležitosť dodržiavať všetky princípy, e, o ktorých som presvedčená, za ktoré som značením pracovala celý život. Budem spolupracovať s európskymi parlamentami, členskými štátmi, zainteresovanými stranami, ďalšími komisármi, aby som zlepšila zdravie obyvateľstva a zabezpečila udržateľnú budúcnosť pre Európu keď v našom systéme diagnostikujeme slabiny, musíme spolu hľadať liek. Musíme sa do toho pustiť energeticky, ambiciózne a angažovanie. Musíme budovať partnerstvá na dôvere, úprimnosti, transparentnosti a zodpovednosti. Mnohí z vás ste sa ma pýtali v Štrásburgu, čo dúfam, že sa mi podarí dosiahnuť počas nového mandátu komisie. A od prvého dňa, odkedy som sa vydala na túto cestu, nad tým rozmýšľam. O 5 rokov by som sa rada obzrela a mohla povedať, Podarilo sa nám splniť ambiciózny plán boja proti rakovine a znížili sme utrpenie, ktoré spôsobuje rakovina. Zlepšili sme zdravie, e, e, zabezpečili sme zdraviu a ekologickejšiu stravu pre spoluobčanov. Zlepšili sme zdravotnú starostlivosť a prístup pacientov k zdravotníckým službám. Obohatili sme každodenný život Európanov. Zabezpečujeme, aby všetky občania e, mali zdravotníckú službu postavili e, sme sa všetkým týmto výzvam a priniesli sme výsledky. A preto tu dnes stojím pred vami, žiadam vašu podporu, aby sme spolu tieto ciele dosiahli. Spojme sily, inšpirujme nové generácie a splňme prísľupy novým generáciám. V jednote je sila. Ďakujem pekne. Merci beaucoup. Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ ide o organizačné postupy, budete mať teda k dispozícii 7 otázok za 7 politických skupín tohto parlamentu. za koordinátorov alebo ich reprezentantov a potom budeme mať 18 otázok, ktoré budú nasledovať podľa pravidel a chcel by som zdôrazniť tú skutočnosť, že budú tu aj otázky, ktoré pravdepodobne e, položia členovia výboru pre polnohospodárstvo, to je asociovaný výbor pri tomto vypočutí. Takže začali by sme teraz s tou prvou tých siedmých otázok za politické skupiny a za EPP teraz dostane slovo Dolores Montserrat. Máte minútu 15, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, vážená pani dezignovaná komisárka. Pokiaľ ide o otázku boja za, proti rakovine, my sme všetci zažili v našom osobnom prostredí prípady rakoviny. Ide o nemilosrdné ochorenie, v Európe je to asi najváž, najvážnejší dôvod úmrtí. Viac ako 40 Európanov v jednom čase v svojho života asi ochoria na túto chorobu. 1,4 milióna obyvateľov Európskej únie zomrie na rakovinu. E, chorí na túto chorobu v strednej a východnej Európe majú o 20 o 30 menšie možnosti liečby ako v západnej Európe. To je neakceptovateľné, to nemôžeme akceptovať ale je tu ešte aj svetelko nádej. Máme v Európe vynikajúcich výskumníkov a lectov. Úmrtnosť išla o 10 dolu, 30 až 50 prípadov rakoviny sa dá e, prevenciou zamedziť. Ak by sme žili teda zdravšie, ak by sme viac dbali na prevenciu, ak by sme e, podporovali prípady včasnej diagnostiky. Takýmto spôsobom môžeme podporiť aj prípady prežitia. Vážená pani kandidátka, Európa je skutočne z celosvetového hľadiska e, teda vedie, pokiaľ ide o boj proti rakovine. Vidíte snať e, nejaké možnosti, aby sme prístup k liečeniu zabezpečili pre všetkých v Európe? Ďakujem veľmi pekne, mon, pani Monserat, za vašu otázku. Ide o tému, ktorá je pre mňa osobne veľmi dôležitá. Európsky plán boja proti rakovine musí pokryť všetko to, čo ste vyspomenuli. A tento plán, ak má byť teda úspešný, nemôže niekoho nechať pozadu. Nemôžeme hovoriť o nejakých e, dvojakých metroch, pokiaľ ide o liečbu rakoviny. Musíme sa sústrediť na všetky aspekty od prevencie až po paliatívnu liečbu, pretože je absolútne neakceptovateľné, keď vieme dnes, že máme prípady, kde môžeme sa vyhnúť až 40% všetkých druhov rakoviny, že neinvestujeme jednoducho do zmeny životného štýlu, ak vieme, že by to mohlo pomôcť. A teraz ešte niečo, čo ste spomenuli aj vy v prípade diagnózy. Viaceré krajiny napríklad zriadili screeningové programy, ale na to, aby tieto boli v poriadku, musia byť akreditované a musia sa držať európskych usmernení. A ja viem, že Európsky parlament, a preto by som sa chcela poďakovať, v roku 2019 prijal uznesenie ohľadne e, liečby rakoviny. To znamená, prístup k liekom na túto chorobu je kľúčovou súčasťou Európskeho plánu boja proti rakovine. Toto spolu s ostatnými aspektami, na ktoré sa musíme spoločne pozrieť, vytvorí určitú dimenziu. Ja som už spomenula v rámci úvodu napríklad eh, pacientov, ktorí trpia na rakovinu, že prídu o život, pretože eh, sú, nie sú odolní voči mikróbom, majú antimikrobiálnu rezistenciu. To znamená, ako my chceme vo všetkých, prierezovo vo všetkých oblastiach zdravotníctva nájsť riešenie. Ja si myslím, že tejto problematike treba venovať veľkú pozornosť a ja jej budem venovať tú pozornosť. Ďakujem pekne, doplnková otázka. Ďakujem pekne, vážená pani kandidátka. Áno, už ste to povedali aj vy, že pre všetkých európskych pacientov by mali existovať rovnaké príležitosti. Nikto nesmie ostať opomenutý. Nemôže tu byť nejaké druhotriedne, druhotriedna liečba ak by boli iniciatívy v členských štátoch na to, aby sa odbúrala táto nerovnosť, napríklad program Malety, a, ale aj tu treba zájsť ešte ďalej. Potrebujeme iniciatívu, a to na európskej rovine, na to, aby sme mali rovnaký prístup k liečbe. Týmto vlastne musíme robiť všetko preto, aby sme všetkým pacientom poskytli tie najlepšie spôsoby liečby. Rakovina má mnoho tvári a my musíme zohľadniť všetky možno by sme potrebovali aj humanizáciu ošetrovania, aby to bol holistický prístup k pacientom, nielen teda e, medicínsku liečbu, ale aj psychosociálnu podporu treba zabezpečiť. Toto sú problémy našej spoločnosti, stres, samota a my chceme zdravšiu Európu, musíme viac investovať do prevencie na to, aby sme e, bojovali proti rakovine. To znamená, aké opatrenia vy vnímate na to, aby sme posilnili investície do liečby. Poprosím vás, držte sa toho limitu 45 sekúnd, poprosím vás. Ďakujem za vašu otázku. Európsky plán boja proti rakovine musí obsahovať a zahrňať všetko. Vy ste hovorili o nerovnakom prístupe pri liečbe. Ja však by som e, povedala niečo pozitívne, čo vzýšlo tu z parlamentu, a to je cezhraničná smernica o zdraví. To poukazuje na to, že ak my spolupracujeme, tak dokážeme zmeniť životy pacientov. Chcela by som sa dotknúť tej referenčnej siete európskej, ktorá zabezpečila prístup, pokiaľ ide o zriedkavé choroby, pokiaľ ide o zriedkavé formy rakoviny, aby lekári si mohli vymieňať informácie a liečiť adekvátnejšie. Takže ja verím v kooperáciu, k spoluprácu. Ja nemám nejakú rýchlu e, odpoveď, pokiaľ ide o nedostatky liekov. Ja mám návrhy, ktoré by som chcela zapracovať, ak prejdem týmto vypočutím úspešne, ale chcem sa zaviazať tomu plánu boja proti rakovine na európskej úrovni. Ďakujeme pekne. A teraz za socialistov dostane slovo pani Gütela. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážená pani kandidátka. Expozícia je téma, ktorou sa zaoberáme dlho. Diabetes, rakovina alebo neplodnosť. Predovšetkým malé deti sú najcitlivejšie na tieto ochorenia, avšak treba si uvedomiť, že toto všetko stojí 160 miliónov eur každý rok, tieto špecifické ochorenia. A je teda možné vyhnúť sa niektorým chorobám. Vieme, že všade sú problémy. Vieme, že rakovinotvorné látky sú niekedy v hračkách, v e, potravinách. Aj toto treba zlepšiť. Viete si predstaviť, že by ste mali návrhy na to, aby sme mali horizontálne kritéria, ktoré by pokryli všetky sektory. Viete nám slúbiť, že by ste konkrétne hľadali riešenie pre tieto problémy, a namiesto toho, aby ste sa tu skrývali za túto nejasnú stratégiu Európskej komisie z roku 2018 alebo za tzv. fitness checkom. Ďakujem pekne. Chcela by som povedať, že ja som osobou, ktorá pozerá dopredu, takže by som sa vyjadrila k tomu, čo by som chcela urobiť, pani Gutland, od teraz do budúcna. Chcem vám poďakovať sa za túto otázku, pretože endokrínne disruptory sú jednoducho v mojej poverovacom liste a to poukazuje na to, že to teda bude priorita. Máte plnú pravdu, že treba urobiť viac, pretože všetko to má dopad na zdravie ľudí a my o tom nemáme už v súčasnosti žiadne pochybnosti. Takisto poznám aj uznesenie parlamentu Európskeho z roku 2019, a Takisto viem, že parlament chce mať pripravenú legislatívu ešte pred rokom 2020. Preto musíme posilniť naše úsilie, aby sme zadefinovali horizontálne kritéria. Myslím, že to musí byť priorita. Urobili sme istý pokrok za ostatných 20 rokov. Nechcem povedať, že žiadny pokrok sa tu neurobil, ale musíme urobiť oveľa viac, pretože vieme, že my sme tu z jediného dôvodu teda aspoň ako navrhovaná komisárka pre oblasť zdravia a zdravotníctva, som tu z jediného dôvodu. To je záväzok chrániť občanov a životné prostredie. E, ak môžem doplniť tú vašu otázku, chcela by som povedať, potrebujeme väčšiu mieru vedy na to, aby sme videli aj ten koktejlový efekt, ktorý momentálne ešte nevidíme. Takže áno, budem sa snažiť sú, vyčkáme teda výsledky fitness checku, aby sme videli, ako sa pohneme dopredu. Už niektoré členské štáty pripravili akčné plány, musíme ich podporiť v ich úsilí a myslím si, že si všetci uvedomujeme, že endokrinné disruptory budú veľmi dôležitou súčasťou agendy ďalšej komisie. Ďakujem pekne za vašu odpoveď. Ja Nebudem teraz s vami argumentovať, ale možno taká konkrétnejšia otázka z mojej strany. Ako to teda vyzerá, pokiaľ ide o tieto jednotlivé toxické produkty, výrobky, ktoré sa používajú, definície, ktoré potrebujeme si stanoviť, napríklad pokiaľ ide o hormonálne poruchy, ktoré sú podozrivé Takisto pokiaľ ide mutagenné látky, karcinogenné látky, to všetko nebolo presne definične určené. Ďakujem veľmi pekne, nechcel by som teraz mať takúto, e, takýto spor s vami o tomto. Ja chcem mať možnosť s vami hovoriť a počuť od vás e, určité problémy, ktoré môžete nastoliť a k tomu som sa vyjadrila, že mám veľkú vôľu s vami spolupracovať. Nechcela by som teraz porovnávať endokrinné, reprodukt, e, endokrinné disruptory, či sú rovnako škodlivé ako karcinogénne látky, aký to má dopad na zdravie. Ja len hovorím, že musíme v týchto problémoch urobiť pokrok no a ja sa zavezujem, že urobíme krok dopredu Čakáme teda na výsledky fitness checku. Teším sa už teraz na ďalšiu spoluprácu, aby sme vedeli, že čo treba urobiť, pretože jednoducho nie je toto tá z oblasti, kde si môžeme dovoliť zaostávať. A to hovorím veľmi jednoznačne. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo, dostanem slovo ja. To je to najlepšie pravidlo tak ako prvý podpredseda sa tu striedame na predsedníckej stoličke. Vážená pani dezignovaná komisárka, chcel by som sa spýtať otázku ohľadne pesticídov. Vy vo vašich písomných odpovediach na naše otázky ste uviedli, že myslím si, že by sme mali sa spoločne zamyslieť nad možnosťou spustenia záväzných cieľov redukcie na európskej úrovni, pokiaľ ide o rizika, ktoré prinášajú pesticídy. Ja si myslím, že by sme mali spoločne sa zamyslieť nad možnosťou, takáto formulácia to nie je presne to, čo znamená konať. Takže moja otázka je veľmi jednoduchá. V rámci teda stratégie Found to Fog eh, budete podporovať takýto konkrétny cieľ vyjadrený v číslach, pokiaľ ide o redukciu pesticídov a rizik, ktoré s týmto súvisia. Ďakujem. Thank you very much. We are all aware that... My si všetci uvedomujeme, že tu máme e, konkrétnu legislatívu, práve pokiaľ ide o pesticídy, ale takisto si uvedomujeme, že treba zobrať do úvahy to, že nebola správne implementovaná. A preto by som sa chcela poďakovať Európskemu parlamentu za to, že tu máme výbor PES, ktorý priniesol konkrétne výsledky a ja viem, že e, vyprodukoval aj kritiku voči niektorým členským štátom. Správa tohto výboru si vyžaduje transparentnosť, ale vyžaduje si aj zodpovednosť a pre mňa je práve toto slovo veľmi dôležité. Máme tu stále hodnotenie, ktoré prebieha v kontexte RIFITu, to treba sledovať. A teda mám nádej a očakávam, že zmeny v zákonoch o potravinách, ktoré zvýšia transparentnosť, budú pozitívne práve v tomto smere. Avšak čo môžem povedať v tejto chvíli, aby som zareagovala, teda aspoň v svojom mene, je konkrétne to, že nemôžem sa zaviazať k tomu, že by sme znížili tú závislosť od pesticídov, ktorú momentálne máme. A musíme sa snažiť investovať a podporovať, nájsť nižšie rizikové alternatívy. Myslím, že to je našou zodpovednosťou znížiť aj tú závislosť to je vlastne súčasť toho poverovacieho listu od dezignovanej predsedkyne komisie v rámci princípov, ktorých sa držíme. Budem to, budem to konzekventne dodržiavať. Občania Európskej únie majú obavy, musíme dodržiavať ich očakávania a musíme efektívne ísť cestou vpred. Pesticídy majú dopad na ľudí, a s tom súvisí aj konkrétny číselný cieľ, pokiaľ ide o redukciu, ale takisto to má dopad aj pokiaľ ide o včely. My v Európskom parlamente momentálne možno sme v pozícii, že zamietneme stanovisko komisie, pokiaľ ide o metódu hodnotenia dopadu pesticídov práve na včely, ak parlament o niekoľko týždňov vyjadri pripomienky, to znamená, ak neschváli ten súčasný návrh komisie, zaviažate sa tu pred nami, že budete sa držať návrhov EFSI eh, a že kolektívne potom my, aj vy budeme robiť tlak na členské štáty, aby akceptovali odporúčania EFSI, aby sme mali celkové hodnotenie práve pokiaľ ide o dopad pesticídov na včely. Ja by som sa chcela zaviazať, ale ak to je vôbec možné, pretože zatiaľ som iba kandidátkou, nebudeme znižovať tú latku, pokiaľ ide o ochranu včiel a ďalších opelovačov. Ja si myslím, že musíme si všetci uvedomiť, že toto je veľmi dôležité. Ochrana včiel musí byť centrom našich politík a je to súčasť aj politiky zelenej dohody Green Dealu, ktorý je obsiahnutý v poverovacom liste, ktorý som dostala. Ja si uvedomujem, že ste zamietli tri typy tých pesticídov, ale zároveň si uvedomujem, že tu boli ťažkosti, pokiaľ ide o uplatnenie dokumentu usmernení, práve pokiaľ ide o ochranu včiel zo strany FC. Členské štáty sa budú sústrediť predovšetkým na toxicitu niektorých látok, revidujú sa výsledky, pretože musíme sa pozrieť aj na chronickú toxicitu. A musíme nájsť určitú zhodu, konsenzus. Za seba by som teda povedala, že znižovanie, znižovanie používania pesticídov konkrétnych, ktoré sú škodlivé pre včely, to môže mať negatívny, to môže byť našim cieľom, ale musíme ísť cestou kompromisu, Budeme spolupracovať s parlamentom, s členskými štátmi na to, aby sme našli riešenie, a to v takej podobe, aby sme išli cestou implementácie dokumentu usmernení ochrany včiel, aby sme urobili niečo aj v prospech životného prostredia. Niekedy, keď hovoríme o opeľovačoch a včelách, a viem, že keď sa pozrite na portfólio zdravie, to sa netýka iba ľudí, pretože zdravie je iba jedno. Zdravie našej planéty, zdravie našich rastlín, stromov, ale aj zvierat. A berúc do úvahy túto vedomosť, nemôžem povedať, že by to bolo menej dôležité ako niektoré aspekty, ktoré spomenula pani Monserrat. My sme tu všetci spoločne na jednej planete a musíme ju chrániť a za to mám ja byť zodpovedná. Ďakujem. Ďakujem pekne za zelených. Michel Rivazi. Ďakujem pekne. Vítajte v našom výbore. Ja nie som veľmi uspokojená s vašou odpoveďou, pretože hovoríte, že nová komisia chce dosiahnuť cieľa nulovej znečistenosti. A viete, že sme tu mali už viaceré konflikty s vašim predchodcom, práve pokiaľ ide o pesticídy, predovšetkým pokiaľ ide o endokrinné perturbátory a pokiaľ ide o glyfosát. Európsky parlament bol tak nespokojný s prácou komisie, práve pokiaľ ide o otázku pesticídov, že Práve sme zriadili špecifický výbor, ktorý apeloval na početné zlepšenia legislatívy v tejto oblasti. A súčasná komisia nepočúvala. A máme tu ďalší veľký konflikt pred nami. Európsky parlament ako taký e, chce, aby komisia sa držala odporúčaní EFSI, aby sa zabezpečila plná aplikácia zákona. To je predsa zákon, pani budúca komisárka. Musíme si uvedomiť, že pesticídy budú schválené iba vtedy, ak nebudú mať toxický vplyv na včely. Avšak predsa len je tu opozícia viacerých členských štátov a komisia sa dráha postupovať podľa nás a prijala vý, výhradu voči tomuto. Takže by som sa chcela spýtať, ak sa stanete komisárkou, budete modifikovať prístup komisie a budete prezentovať v najbližších troch mesiacoch zákon, ktorý by uplatnil orientačné usmerenia EFSI práve pokiaľ ide o včely a pokiaľ ide o toxicitu chronickú, ktorá je ukotvená v zákone práve pokiaľ ide o domáce včelstvo. Ďakujem pekne aj ja vám za túto otázku. Ďakujem veľmi pekne. Počula som z toho vášho príhovoru určitú frustráciu, ale nemôžem vám odpovedať na to, čo sa stalo. Ja vám môžem sa zaviazať iba k tomu, ako to vnímame my, čo máme obsiahnuté v tom mandáte, mandáte ktorý som dostala a teraz hovorím konkrétne o Farm to Fork a o Green Deal. A to sú tie moje priority. Legislatíva, ja som poslankyňa. Legislatíva je predsa na to, aby sa aplikovala. A na to, to sa musíme sústrediť a usilovať sa o to všetci. Takisto ste sa ma spýtali, či by som sa zaviazala k tomu, aby som do troch mesiacov predložila návrh legislatívy. Vy viete, že my pracujeme ako kolegium, ale môžem sa zaviazať k jednej veci. Môžem sa zaviazať k tomu, že sa pokúsim nájsť konsenzus na to, aby sme efektívnejšie implementovali legislatívu. A sama za seba by som povedala, že to teraz nehovorím iba prázdne slova a slogany. Je to súčasť môjho mandátu. Farm to Fork je môjim mandátom. Súčasť zelenej dohody je takisto súčasťou môjho mandátu. A takisto chcem spolupracovať so všetkými na to, aby som poskytla konkrétne výsledky. Takže pokiaľ ide o pesticídy, ja beriem na vedomie, to, že legislatíva v tejto oblasti nebola patričným spôsobom implementovaná. Výbor PEST pripravil správu, za ktorú by som sa chcela poďakovať. Bola tam veľa kritických informácií, ale vyjadrila sa pravda. A teraz je na novej komisii a ak sa mi podarí stať komisárkou pre oblasť zdravia, tak budem sa snažiť plniť záväzky v tejto oblasti. Nereagujete však na moju otázku, pani kandidátka, pretože problémom je to, že máme zákon, zákon z roku 2009, ktorý žiada, aby sa zobrali do úvahy aj chronické efekty. A komisia a členské štáty nerešpektujú toto. Takže ja vás teraz žiadam, alebo sa pýtam, aby ste navrhli návrh na rade. Potrebujeme politickú zhodu, netechnickú. technickú keď hovoríme o politickej zhode, to znamená, že potrebujeme kvalifikovanú väčšinu na rade, tak potom my ako poslanci parlamentu budeme môcť konať mene členských štátov. Avšak vy nemáte ani odvahu v mene komisie navrhnúť nejaký návrh na rade a úprimne povedané, ak sa stanete komisárkou, tak by som sa spýtala, či urobíte návrh vlastný na to, aby ste e, uplatnili tie usmernenia FC práve pokiaľ ide o včely a budete to riešiť na úrovni rady. Urobte z toho politický problém a technický. Ja s vami súhlasím v plnej miere, nejde o, politi- o technickú záležitosť, je to politická vec. A preto som aj povedala, že by som chcela mať možnosť spolupracovať s členskými štátmi a pohnúť sa v tejto veci dopredu. Máte pravdu, nemôžeme sa iba pozerať na tú toxicitu. Musíme čakať na ďalšie výsledky, aby sme sa sústredili aj na chronickú toxicitu a budeme vychádzať z vedeckých poznatkov. Čomu sa teda dokážem zaviazať, je to, že budem sa snažiť tomuto venovať a budem to tlačiť. A to iba z jedného dôvodu, pretože si myslím, že to je skutočne veľmi dôležitá súčasť ochrany našej planéty, nášho životného prostredia, nášho každodenného života v rámci Green Dealu a v rámci Farm to Fork. Ďakujem pekne, tým, že týmto sa dostávame k Silvii Limer za ID. Nech sa páči. Ja som si veľmi pozorne prečítala vaše písomné odpovede a preto by som sa teraz spýtala otázku z dvoch tém, ktoré sa netýkajú teba jediným slovom udržateľnosť. Hovorme o darovaní orgánov. Doposiaľ existujú v jednotlivých členských štátoch odlišné názory a v Nemecku v súčasnosti e, sa hovorí o možnosti odoprieť toto ja by som sa chcela spýtať, že či vy osobne, pokiaľ ide o princíp subsidiarity, e, ponechať tento princíp v rámci Európskej únie, kde každý členský štát to môže právne ukotviť sám za seba, alebo chcete jednotný európsky systém, pokiaľ ide o darcovstvo orgánov. A v prípade nejakej európskej úpravy, ako by to malo vyzerať, práve pokiaľ ide o schválenie takéhoto procesu a pokiaľ ide o problém e, antibiotickej rezistencie, spomenuli ste to, ale ani slabikou ste nepoukázali na príčinu v týchto problémoch. Pokiaľ ide o nedostatočný vývin, pokiaľ ide o nové účinné látky. Ako chcete výskum a rozvoj v tejto oblasti tlačiť dopredu, keď vlastne veľmi drahé účinné látky antibiotika, ktoré označujeme rezervné antibiotika, sa neuplatňujú a nevyužívajú v podstate tak, že výskum sa v farmaceuti farmaceutickom odvetví neoplatí. Ďakujem pekne, pokúsim sa reagovať na to v dvoch minútach. Ďakujem za obe otázky. Pokiaľ ide o darcovstvo orgánov, to je veľmi dôležité pre členské štáty. Je to dôležité, pretože my vieme, že veľa ľudských životov od toho bytosne závisí. Avšak čo je našou prioritou, je bezpečnosť a snaha dopracovať sa k podpore inovácií, pretože aj v tejto oblasti sa musíme dostať dopredu. Ja si uvedomujem, že v niektorých členských štátoch máme systém opt-outu. Toto nefungovalo vo všetkých členských štátoch. Takisto si uvedomujem, že tu máme hodnotenie, ktoré má vzísť komisie Zdá sa mi, že koncom roku 2019 by to malo prísť. Vyčkáme, ako to bude vyzerať, predtým, než sa rozhodneme, ako ďalej budeme pokračovať. Členské štáty spustili akčné plány, ale či teda potrebujeme európsky komplexnú, európsku komplexnú stratégiu, musíme si vyčkať na tú stratégiu. Ja uznávam, že ide o veľmi dôležitú tému, pretože obsahuje a týka sa skutočne veľkého množstva ľudí a toľko ľudí je na čakacích zoznamoch a nie je nič horšie. A pokiaľ ide o antimikrobiálnu rezistenciu, áno, aj tu máte pravdu, nespomenula som to, čo by sme mali v tejto oblasti robiť. My sme spomenuli, že máme problém. Máme 30 tisíc úmrtí v Európskej únie práve kvôli tomuto problému. V roku 2017 Európska komisia vypracovala druhý akčný plán a, ak sa nemýlim, môžem sa mýliť, tak mali sme zhruba 70 krokov v rámci toho One Health programu. To znamená e, jedno zdravie, zdravie rastlín, zvierat a ľudí dať pod jeden termín. Chceme na to pozerať holisticky, potrebujeme holistickú reakciu, pretože to je problém všetkých a preto VHO a, w, a G20 sa zaviazali, že budú konať. Apelujeme na priemyselné odvetvia, aby išli cestou inovácií hľadaním nových antibiotických látok. Je to devastujúci problém. Nerešpektuje tento problém hranice, takže potrebujeme globálnu reakciu. Ja by som chcela, aby Európa v tomto viedla z celosvetového hľadiska. Nebola zodpovedaná žiadna z mojich otázok, pretože najprv som sa vás pýtala na váš osobný názor ako Európska únia, či to pre vás je myšlienka, ktorá by sa dala na európskej úrovni dala riešiť. Veľmi ste sa tomu pekne vyhli, ani som nič iné nečakala. A pokiaľ ide o antimikrobiálnu rezistenciu, takisto ste nespomenuli ten problém, ako chcete podporovať výskum, keď rezervné antibiotika nechcete uh, dovoliť, aby sa uplatňovala. Ani na to ste nezodpovedali. To bolo skôr také vyjadrenie. Ďakujem pekne. Nie, bola to otázka, ale ja vám môžem iba povedať e, úprimne, ako zareagujem na vašu otázku. Či my budeme mať nejakú komplexnú stratégiu v oblasti darcovstva orgánov, ja musím vyčkať na tú evaluáciu na konci roku 2019, aby sme vedeli, kde sa nachádzame a kam sa pohneme. My sa musíme pohnúť na základe faktov, ruka v ruke s vedou, aby sme urobili správne rozhodnutie. To znamená, mohla som vám ľahko povedať, áno, ja to navrhnem, ale Nechcem povedať niečo, čo nebudem môcť zhmotniť bez toho, že budem mať k dispozícii všetky informácie. A tá evaluácia zo strany komisie tu má byť do konca roku. A pokiaľ ide antimikrobiálnu rezistenciu, musíme ísť cez toho príkladu a musíme pomôcť priemyselným odvetviam prostredníctvom vývoja tým, že budeme hľadať nové antimikrobiálne látky. Ďakujem. Ďakujem pekne teraz za EKR. Dostane slovo Joana Kopčinská. Ďakujem veľmi pekne. Odpoveď na otázku, ktorú sme vám poskytli písomne, ste odpovedali, že chcete úzko spolupracovať s celým kolegiom a s predstaviteľmi ďalších zástupcov priemyslu, ďalších entít aby sa plnili ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN. Hovoríte o snahe mobilizovať všetky nástroje v oblasti verejného zdravia, výskumu, v oblasti zdravotníckých technológií. Spomínate tiež e, integrovanú mobilizáciu agentúry zapojené vnímať e, potrebu lepšej koordinácie aktivít e, zo strany Európskej komisie, e, riaditeľstva pre zdravie, DEVKO ďalej a tiež oddelenia zodpovedné za výskum a zoštíhlenie tých úloh v oblasti zdravotných politík tak, aby tie kroky boli komplexné a v súlade s agendou OSN, s cieľom, hlavne s cieľom číslo 3. Ďakujem za túto otázku. Vždy sa môžeme lepšie koordinovať. Predsednička komisie jasne definoval, ako budeme spolupracovať v rámci kolegia a mnohé z tých oblastí, najmä oblasti, keď hovoríme o zdraví, e, tak to je horizontálne, takže tvorí to súčasť, e, dovolím si to povedať, bola to, ak budem zvolená súčasťou mojich povinností, spolupracovať s ďalšími komisármi, ktorí sú súčasťou e, jednotlivých aktivít, Green Deal, Farm to Fork, komisár Timmermans, komisár Schinas, verejné zdravie a komisárka Vestager, pretože musíme digitálnu agendu zapracovať do zdravotných politík. Takže moja, môj zámer je spolupracovať úzko so všetkými s cieľom plniť ciele tie, ktoré sme prislúbili. Pokiaľ ide o lepšiu koordináciu, už tak som e, človek, ktorý spolupracuje s jednotlivými inštitúciami, e, ktoré sa snažia hľadať e, konsenzus, snažím sa vidieť, kde veci nie sú e, zjednodušené a ako to možno urobiť. Mojím cieľom je použiť tento prístup počas môjho mandátu, pozorne nadšúvať parlamentu, poslancom, ktorí často veľmi si všímajú to, čo nie, nie, nie sme my schopní vidieť. Takže áno, Dá sa spolupracovať e, s ďalšími komisármi. Je to pre mňa imperatív. Lepšia koordinácia v určitých oblastiach je potrebná. A toto všetko bude súčasťou e, mojej agendy, ak budem zvolená. Czy nie uważa Pani, że zreformowana Komisja Europejska po lepszym scaleniu Nemyslíte si, že po reforme a preskupení e, portfólií jednotlivých riaditeľstiev, že by to mohlo prispieť k tomu, aby sa európsky farmaceutický priemysel vrátil späť Európe a čo by zvýšilo bezpečnosť na kontinente a zabezpečilo lepší prístup k potrebným liekom. Ďakujem. Uvedomujem si, že toto je pre mnohých e, zdrojom obáv. Uvedomujem si otázky závislosti od liekov z tretich krajín a treba tu byť veľmi e, bdelý, pokiaľ ide o úroveň tých kontrol. Isté verím, že musíme investovať do e, inovácií a Európa by tu mala byť lídrom, pokiaľ ide o farmaceutický priemysel. Je dôležité, aby sme tak činili, a celý ten diskutovaný balíček, ktorý, e, o ktorom tu hovoríme, vrátanie digitalizácie, je to, čo zabezpečuje potrebu držať krok s vedeckým výskumom, s vedeckým pokrokom. Treba pracovať vo všetkých oblastiach a ja si želám, pretože som človek, ktorý pracoval e, v tomto zdravotnom sektore, ale som tiež v kontakte s ľuďmi, ktorí potrebujú lieky ako poslankyňa a viem, čo to znamená e, čeliť nedostatku liekov a potom prístupnosť liekov je ďalšia vec. Bola by som rada, keby som tu mala jednoduché paušálne odpovede a riešenia, ale nie je to tak. Treba sa pozerať na celú oblasť, na oceňovanie, na uhrádzanie a je tu právny záväzok pre farmaceutický priemysel zabezpečiť, aby lieky mali, mali pacienti prístup k liekom. Musíme spolupracovať, aby sme mali holistickú farmaceutickú stratégiu, aby sme vedeli plniť e, záväzky voči pacientom. Chcem spomenúť čo si, čo tu nezaznelo, ešte to snáď vyvstane. Posudzovanie zdravotníckých technológií, to je veľmi dôležitá vec, je podľa mňa jedným z krokom vpred, ak e, chceme e, toto dosiahnuť. Ak sa pozeráme na tieto nové obchodné modely a na túto problematiku, treba dosahovať, aby Európa bola v čele týchto stratégií. Za GUE Katarína Konečná. Ďakujem, vážená pani dezignovaná komisárka. Vy ste mi nahrala na moju otázku s tou poslednou vetou, pretože podľa prieskumu Eurobarometru väčšina európskej populácie si praje, aby sa EÚ viac venovala problematike zdravia. Dokonca sa domnievajú, že opatrenia EÚ v oblasti zdravia sú nedostatočné. Určite sa zhodneme na tom, že nie všetci Európania majú rovnaké právo na prístup k liečbe a to platí najmä pre vzácne ochorenia a práve tento problém sa prehlbuje tým, že neexistuje žiadne spoločné povinné európske hodnotenie zdravotníckých technológií. Vy ste povedali, že pokiaľ sa to podarí, to ste použili naozaj tieto slova, ja sa pýtam, budete ako komisárka i naďalej podporovať návrh komisie, ktorý veľmi výrazne schválil tento parlament už v minulom legislatívnom období? A čo urobíte preto, aby ste odblokovali situáciu v rade? pretože bez hodnotenia HTI celoeurópskeho sa e, v prístupe pacientov k liečbe ďalej nepohneme. Návrh komisie z roku 2018 a podľa mňa e, tu bolo uznesenie parlamentu z roku 2019. Zdravotné technológie, ich posudzovanie, to je rozhodujúce. Umožňuje to pacientom, pacientom vedieť e, e, aké sú to lieky, či sú bezpečné, pretože oni chcú vedieť, či eh, ak majú vyšetrenia, že aj technológie a prístroje sú bezpečné, eh, potrebné sú inovácie. Viem, že je tu neochota určitých členských krajín posunúť sa vpred. Musíme tiež ale pochopiť to, že ani jedna z krajín by nemala byť eh, v pozadí. Treba spojiť zdroje, mať spoločné štandardy s cieľom chrániť pacientov. A toto je podľa mňa niečím, na čom budem intenzívne pracovať v snahe vytvoriť konsenzus, aby v konečnom dôsledku návrh komisie z roku 2018, pokiaľ ide o zdravotné technológie a ich posudzovanie, sa posunul je to imperatívna časť zdravotných systémov, ktoré chceme eh, v rámci EÚ podporovať. Nicméně ráda bych vám řekla, že to není... Napriek tomu by som vám nechcel povedať, že nejde o bezpečnosť, ale účinnosť a to hľadanie konsenzu. Ja by som vám želala, aby ste ho s členskými krajinami našla. Ukazuje sa však, že to bude veľmi tvrdé, ale možno by sme si všetci mali e, uvedomiť spolu s členskými krajinami, že bez toho nezabezpečíme rovnakú liečbu všetkým. V HTA sme dosiahli to, že sme zapojili výraznejšie pacientov. A ja sa chcem spýtať, či plánujete rozšírenie úlohy pacientov u ostatnej legislatívy, či chcete ich zapojenie a či ho budete rešpektovať a brať vážne. Otázka zložitá, a Otázka zložitá, ja ju zodpoviem uh, spontánne. Ja som zástancom pacientov, pretože mala som bola som diagnostikovaná s rakovinou, prešla som rozbor rakoviny a celý e, život som spolupracovala s komunitou pacientov krajine, z ktorú najlepšie poznám. Podalo sa nám dosiahnuť legislatívu, ktorá umožní organizáciám pacientov zúčastňovať sa pri príjmaní e, rozhodovaní. Takže áno, úzko budem spolupracovať s pacientmi, ale úzko by som spolupracovala so všetkými ďalšími zainteresovanými s cieľom hľadať e, cestu vpred pre tento konsenzus pre e, HTA je jasné, že dobrovoľný prístup nefunguje. Potrebujeme na eh, štandard a potrebujeme sa posunúť vpred. Thank you. Ďakujeme. Prechádzame teraz k druhému kolu otázok nad rámec eh, koordinátorov a ich zástupcov. Začíname opätovne EPP. Kristian Buzoj. Ďakujem, pán predseda. Vážená eh, pani kandidátka, ďakujeme za dobrú e, e, prezentáciu. E, nehovorili ste o jednej veľkej výzve vo vašom úzve, a to je digitalizácia. Napríklad elektronické recepty, existujú záznamy o pacientov, existencia pacient, re, re, registrov a prepojeno jednotlivých systémov a cezhranná E, cezhraničná výmena e, zdravotníckých dát a využitie mobilného zdravia, telemedicíny, umelej inteligencie, robotiky. Veľa, veľa ostáva e, otvorených možností v členských krajinách i na úrovni EÚ. Koncept digitálneho zdravia sa vyvíja a ja by som rád zdôraznil, že evolúcia pri hľadaní liečiv a E, spočíva v lepšom organizovaní a lepšom prideľovaní zdrojov do našich zdravotníckých systémov. To znamená, je potrebná evolúcia týchto systémov a tá sa nedá robiť bez inovácií a digitalizácie. Krátka otázka. Ako budúca komisárka pre zdravie, ak budete zdvolen, podporená parlamentom, aké opatrenia použijete na podporu digitalizácie zdravotného sektoru v Európskej únii? Ďakujem za túto otázku asi ste si všimli, je to vlastne v poslaní môjho mandátu. E, digitalizácia je veľmi dôležitou súčasťou akéhokoľvek e, portfólia pre zdravie. Je to veľmi dôležité pre občanov. Dopady sme vnímali, pretože sa tu dosiahol pokrok a ja chcem len uznať to, že napríklad v cezhraničnom zdraví v roku 2019 Poprvýkrát sme videli e, elektronické recepty medzi členskými krajinami e, a sumáre e, pre pacientov. To ukazuje, že môžeme mať kontinuitu cezhraničnej starostlivosti. Toto s pacientom dlhujeme. chceme digitalizovať, ako komisia týmto podporí výskum a inovácie. Máme už Európsky taký referenčný rámec a toto umožňuje ľuďom so zriedkavými chorobami a v pediatrii, aby mali prístup a verím, že to môže radikálne e, meniť e, starostlivosť o pacientov. Isté budeme sa plne angažovať, ale často sa nespomína jeden malý odtienok. Musíme byť aj opatrní, pokiaľ ide o ochranu údajov u pacientov. Ide o vec, ktorú treba mať vždy na pamäti, keď hovoríme o elektronickom zdraví. Ochrana údajov musí byť rovnako dôležitá. Európsky e, zdravotný e, dátový priestor, to je spájanie všetkých e, údajov a je to súčasť mojeho poslania a teším sa na spoluprácu s komisárkou Vestager, aby sme to čo najskôr posunuli čo najďalej. Plne súhlasím, keď hovoríme o robotoch umelej inteligencii, sú tu mnohé etické otázky, ale pokiaľ ide o e, realizáciu interoperability, ten európsky formát pre zdravotné záznamy, že jeden občan môže využiť ten záznam v inej členskej krajine. Budete potrebovať podporu členských krajín a podporu občanov. Plánujete zvýšiť e, informácie pacientov o otázkach elektronického zdravia a zamýšľate efektívnejšiu výmenu informácií medzi členskými krajinami? One problem that I Jeden z problémov je ten, že nie všetky členské krajiny sú na tej istej úrovni. Ide o problém, pretože každý sa musí posúvať vpred rovnako a spoločne. A digitalizácia nie je u každého na rovnakej úrovni. Musíme podpor- pozbúvať členské krajiny, pomôcť tým, ktoré nie sú tak popredu, aby sa posunuli vpred. To je dôležité, keďže ak budeme používať cezhraničnú smernicu, ktorá zmenila životy toľkých pacientov. A tiež si uvedomujeme to pozitívne, čo vyvstalo v minulých rokoch. Potrebujeme podvzbudenie štátu, štátov, aby sme sa posunuli v elektronickom zdraví. Uvedomujem si problémy, aj e, si uvedomujem to, čo ste pomenovali. Bohužiaľ, je to čosi, čo sa nespomína a teší ma, že ste to spomenuli. Musíme zvýšiť informácie, ktoré sú disponibilné pacientom, pretože často si neuvedomujú, čo môžu využívať. Je povinnosťou členských krajín e, pacientov dostatočne informovať. Ďakujem. Ďakujeme. Rory Palmer za SAD. Ďakujem. ak predkladete ambiciózny e, e, plán pre boj proti rakovine pre Európu, určite e, sa zomkne parlament za vami a bude vám tú ambíciu, bude vás pri tej ambícii podporovať. Teším, že dnes večer často spomínate význam prevencie. To je rozhodujúce pre plán boja proti rakovine tiež, pokiaľ ide o nerovnosti v oblasti zdravotníctva. Akýkoľvek zmysluplný pokus o vytvárania plánu na boj proti rakovine bude e, mať e, proti sebe dôležité záujmové skupiny chemických výrobcov, e, výrobcov z potravín, alkoholu, tabakový priemysel. Aký bude váš prístup k týmto zložitým rozhovorom v rámci tejto agendy? Špecificky potom, ako opatrenia použijete na zníženie rozšírenia fajčenia a spotreba alkoholu takisto ako problematika v naš, e, u našeho obyvateľstva. Či by som takú konverzáciu uvítala? Áno. Či by som chcela znížiť e, laťku? Nie. Nemôžeme znížiť požiadavky, keď hovoríme prevenciu, pokiaľ ide o e, prevenciu rakoviny. Vieme, že vieme predísť mnohým rakovinám, ktoré ľudia dnes majú. Treba sa pozrieť na tabako, tabak. Je tu uh, uh, legislatíva, na ktoré treba pracovať, smernica pardon, o, o tabaku, aby sme zabezpečili to, že dosahujeme alebo zasahujeme e, mladých ľudí, ktorí bohužiaľ čoraz viac fajčia. Toto e, e, ohrozuje ich zdravie, ale čokoľvek, čo prichádza s prevenciou, množstvo z toho, čo je v našom životnom prostredí, o čom sme hovorili, treba riešiť v rámci prevencie. Takže áno, plán na boj proti rakovine je ambiciózny a verím však, že ak budeme spolupracovať a spolupracovať zodpovedne, určite vieme dosiahnuť zmenu. Určite budem vedieť e, e, sa spojiť s tými, ktorí nie sú, nie sú e, za ten posun správnym smerom. My si nemôžeme dovoliť neísť správnym smerom. Rakovina je súčasťou každodenného života mnohých, mnohých občanov a už som to povedala, keď som hovorila na začiatku, musíme sa na to pozerať holisticky. Prevencia je dôležitou súčasťou. Treba to vnímať horizontálne a spojiť to s životným štýlom. Životné štýly ľudí sú súčasťou prevencie. Iste by som investovala e, do informácií, spolupráce so zainteresovaným smerom k prevencii, e, k zmene životných štýlov a smerom k bezpečným potravinám. Ďakujem vám prevencia ako taká e, si vyžaduje čas. Pokiaľ ide o dnešné liečby rakoviny, rád by som sa ešte vrátil k vašemu úziliu, pokiaľ ide rovnak, rovnocený prístup k týmto liečbám. Predošla odpoveď už o tom. Máme záväzky, e, e, e, potrebujeme vašu energiu. Možno by sme mohli mať e, jasno v tomto špecificky potom máte zámer revi, zo, revidovať uh, nariadenia týkajúce sa pediatrickej liečby a uh, výnimočných chorôb? Nariadenie o pediatrii a zriedkavých ochoreniach sa momentálne vyhodnocuje. To je nariadenie, ktoré malo zabezpečiť lepší prístup deťom a e, všetkým pacientom s zvedkavými ochoreniami a rozšíriť záber terapeutickej voľby. Takže e, chcem to podporiť. My chceme podporiť aj cezhraničné testy v oblasti pediatrie a nie len hodnotiť technológiu, ale riešiť aj elektronické zdravotníctvo a európsku referenčnú sieť. To všetko bude znamenať zásadnú zmenu bolo uznesenie Európskeho parlamentu, tuším 2016, ktoré hovorilo o nerovnostiach a pre mňa je jasné, že musíme aktualizovať naše stratégie, ale chcela by som počkať a si to preštudovať a netlačiť len veci vpred. Naozaj musím e, vychádzať z dôkazov a z vedeckých dôkazov. Musím si pozrieť hodnotenie existujúcich nariadení, ktoré priniesli zmenu. Ďakujem za Renew, Martin Hojsik. Som veľmi rád, že ste tu, pani dezignovaná komisárka. Som veľmi rád, že otázka prevencie e, rakoviny a e, zdravá a ochrany životného prostredia je na pravdom mieste, pretože máme veľký problém. Problém sa netýka len samotnej tejto témy, ale aj toho, ako s ňou naložíme. A chýbajúca transparentnosť. Predrečníci hovorili jednoznačne o problémoch so včelami, problém s povolenými pesticídami. Bola tu jedna hrozba. E, v podstate vo všetkých tých vystúpeniach chybajúca transparentnosť v dôsledku komitológie. Európsky ombudsman zistil, ombudsmanka zistila vo technickom výbore pre dopravu, že došlo k porušeniu pravidel, že nebol pristúpené výstupky, výsledky hlasovania. Ja by som chcel vedieť, čo spravíte s odporúčaniami ombudsmanky a či ako chcete zabezpečiť väčšiu transparentnosť e, v, v procese komitológie. Ďakujem. Transparentnosť musí byť v centre všetkého, čo robíme. A ak budeme všetci úprimní v tejto miestnosti, sami voči sebe, jeden z dôvodov, pre ktorý sme stratili dôveru spoluobčanov e, v mnohé z toho, čo robíme, čo sa týka potravinovej bezpečnosti, inovácií, ochrany, to všetko súvisí s tým, že spolobčania nepociťujú nevidia transparentnosť, nedostanú sa k výsledkom, ku ktorým by sa mali mať možnosť dostať. Už som tu spomínala predtým zmeny o všeobecnej legislatíve o potravinách na základe transparentnosti. Podľa mňa nám pomôžu vybudovať lepšie vzťahy so spoluobčanmi a získať späť ich dôveru. To je nevyhnutné. Takisto by som chcela povedať, že mnohé z toho, o čom sme hovorili, o včelách a o dokumentov o usmerňovaní. To ani nie je o chýbajúcej transparentnosti, ale o neochote členských, ale o, do, o odpore členských štátov dodržiavať predpisy. A to tu jasne zaznelo. Mnohé aspekty musíme riešiť. Pre nás je transparent, pre mňa je transparentnosť veľmi dôležitá, pretože bez nej nezískame dôveru občanov. A mnohé z toho, čo robíte vy tu v parlamente, mnohé z toho, čo snáď e, spravíme v komisii, e, sa nedostane k občanom. Neprejde to, ak nevybudujeme dôveru občanov v politiky, ktoré navrhujeme. A ľudia stratili dôveru z viacerých dôvodov. A ja sa snažím spolupracovať so všetkými zainteresovanými stranami, aby sme opäť získali dôveru spoluobčanov a mohli napredovať vpred. Ja verím v úzkú spoluprácu s vami vy nám môžete dať mnohú spätnú väzbu, tak aby sme mohli zladiť, zosúladiť to, čo robíme a ako uvažujeme. Ďakujem pekne. E, teší ma, že sa angažujete v oblasti transparentnosti. Chcel by som ešte doplniť a opýtať sa, vyzvete členské štáty? Budete požadovať od členských štátov? aby plnili e, svoje úlohy, pretože často je to v stálych výboroch za zatvorenými dverami. Budete žiadať od členských štátov, aby tieto rozhodnutia sa automaticky zverejňovali, aby bolo jasné, ktorý členský štát ako hlasoval? Ďakujem budem úzko spolupracovať s členskými štátmi a ich, presvedčať ich o tom, že musím byť transparentný a budem sa snažiť na to hľadať nejaké cesty to je podľa mňa niečo, čo je veľmi dôležité. Uvedomujem si, že tu boli problémy, ale nie som naivný optimista. E, no, cez úplne úprimné diskusie sa vyvie posunúť vpred. Nie sme tu preto, aby sme trestali, sme preto, aby sme hľadali konsenzy. To bolo moje moto celý život a toto je výzva, s ktorou sa teraz rada popasujem. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem za EPP Eva Kovač. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcela poďakovať pani Kyriakides za naozaj komplexnú prezentáciu jej vízie a aktivít. Chcela by som sa opýtať na Európsky program e, boja proti rakovine. E, a môžem povedať, že ste zodpovedali na moju otázku skôr, ako som ju položila, za čo vopred ďakujem. Takže mám kratučku otázku o mm, politike boja proti drogám. Mnohí európskych členských štátov, pardon, lieko, e, e, o politike, liekovej politike, pardon. Mnohých členských štátov je nedostatok liekov. E, nielen liekov na rakovinu. Tu momentálne hovoríme o dostupných, nedrahých liekoch. A pýtam sa, ako chcete ako komisárka tento problém vyriešiť. Eh, mrzí ma, že som veľa času venovala plánu boja proti rakovine. Je to veľká súčasť eh, mojho poverovacieho listiny a je, pre mňa je to neuviteľná príležitosť pracovať na tomto na európskej úrovni. Ak dostanem na to príležitosť, máte pravdu, nedostatok liekov je veľký problém. A členské štáty, myslím si, že Európska, e, Európsky úrad má špecializovanú jednotku vytvorenú e, a čakáme výsledky jej práce. Nedostatky liekov sú spôsobené z viacerých dôvodov, nielen z jedného. Tu množstvo dôvodov. Cenotvorba, preplácanie, samotný e, sektor. E, A mohli by sme sa pozrieť na to, či sa dá nájsť nejaký spôsob, ako včas zistiť, kde sú nedostatky. Jeden z dôvodov, ktorý viedol k nedostatku liekov, je, často sa o tom hovorí, tzv. paralelný predaj. A to je problém, pretože nemôžeme to v EU zakázať, ale členské štáty majú možnosť obmedziť vývoz, ak majú nedostatok liekov. Čiže pre mňa prístup k liekom je dôležitý. Nedostatok liekov, dostupnosť liekov sú rovnako dôležité. Dostupnosť, mysle cenové dostupnosti sú rovnako dôležité z dvoch dôvodov. Farmaceutický priemysel má zákonnú povinnosť zabezpečiť prístup pacientov k liekom, ale po druhé je to právo pacientov mať prístup k dostupným, cenovo dostupným liekom, ktoré sú bezpečné z hľadiska zdravotníckého. Takže nemám e, nejakú rýchlu odpoveď, jednoduchú odpoveď, ale uvedomujem si, že musíme pracovať na rôznych úrovniach, aby sme sa posunuli vpred. A ešte mám jednu kratučku otázku. Robí sa niečo o s poplatkami, ktoré platia farmaceutické spoločnosti do Európskej liekovej agentúry. Robí sa s tým niečo? A ak nie, tak sa chcete do toho pustiť? E, z toho, čo viem, myslím si, že sa niečo s tým deje, ale treba sa na to pozrieť, pretože je to veľmi dôležité a podľa mňa to môže pomôcť posunúť pomôcť nám posunúť sa vpred. Takisto chceme podporovať aj inovácie a sprístupniť aj nové lieky európskym spoluobčanom. Ďakujem za SAD Maria Arena. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pani dezignovaná komisárka. Vrátim sa k téme pesticíd. Povedali ste, že pracujete na vedeckých dôkazoch, no dnes je veľa, stále veľ, vyšší počet vedeckých štúdí, ktoré potvrdzujú prepojenie e, pesticídy a negatívne dôsledky na zdravie. E, tieto pesticídy vdychujeme, pijeme e, cez pôdu, cez vzduch, cez vodu. E, a e, v Európskej únii úroveň pesticíd je konštantná. To svedčí o tom, že napriek všetkým štúdiám e, producenti pesticíd sú naďalej presvedčení o tom, že je potrebné ich používať. Ja som nebola celkom spokojná s vašimi odpovediami, takže preformulujem otázku. Prvá, ako môžete zaručiť to, že smernica o pesticídach bude náležite transponovaná do národnej legislatívy? Povedali ste, že je tu problém s transpozíciou. Ako sa chcete postarať o to, aby členské štáty spravili, čo majú spraviť? Druhá otázka. Čo konkrétne chcete spraviť preto, aby ste znížili závislosť členských štátov od pesticíd? Hovorili ste o akčnom pláne boja proti rakovine. Pripravujete aj akčný plán boja proti nadmernému používaniu pesticíd? A ako chcete pre všetkým zaviazať členské štáty, aby prešli na alternatívy, ktoré existujú, na nechemické alternatívy? Tá istá otázka, ako tu zaznela aké sú ciele, konkrétne vyčíslené ciele na zníženie e, používania pesticíd, pretože ste nereagovali na túto otázku a mm, dúfam, že keď ste neodpovedali dosť presne, e, pred došlým kolegom odpoviete presnejšie na moju otázku. Ďakujem pekne. Zopakujem to, čo som povedala, pretože si myslím, že je dôležité, aby ste ma vypočuli, aby ste ma počuli. Ja som povedala, že sa môžem zaviesť, zaviazať k tomu, že budem pracovať na znížení závislosti na pesticídach a pracovať na hľadaní nových nerizikových alternatív. Žiadnym spôsobom nepodceňujem tú skutočnosť, že pesticídy majú dopady na zdravie a to by bolo Eh, nehorázne, ak by som bola komisárkou pre zdravie a neriešila túto tému. Členské štáty vieme, že v Európe existuje silná legislatíva, to vieme. Nie je efektívne implementovaná. Neustále sa robia audity a musíme sledovať, čo sa deje v členských štátoch a zisťovať, prečo sa neimplementuje legislatíva. Ak to bude pokračovať, musíme prijať opatrenia. Ale ja by som chcela celkom jednoznačne povedať to, že toto nie je izolované od všetkého ostatného. Je to súčasť Green Deal, zelenej dohody, na ktorej budeme pracovať, aj súčasť Farm to Fork, spola na tanier. A bez tejto problematiky nemôžeme mať ani efektívny Green Deal, ani efektívnu politiku spola na tanier, ak nebudeme riešiť také otázky ako pesticídy. Dobre, takže tie chemické produkty vysokotoxické, už dnes máme legislatívu cez komitológiu, ktorá umožnila naďalej používať určité chemické vysokorizikové produkty napriek vedeckým štúdiam, ktoré potvrdzujú ich toxicitu. Často e, rok po roku sa obnovuje povolenie ďalej používať a sú to chemické produkty, vysokoriskantné, toxické a ostávajú na európskom trhu. To jednoducho nie je akceptovateľné a nestimuluje to e, priemysel k tomu, aby hľadali alternatívne riešenie. Čo chcete spraviť preto, aby e, sektor hľadal alternatívy? Je možné zastaviť tento proces komitológie, čo sa týka prehodnocovania toxicity produktov? Ďakujem. Thank you. I'm, um... Ďakujem. Nie som si celkom istá, či hovoríte o glyfosátoch. Nie len, OK. Dobre, pretože to bolo schválené na 5 rokov a viem, že to bolo veľmi, uh, veľmi uh, uh, to vyvolalo rozdielne názory a znovu sa to bude hodnotiť. Ja som presvedčená, že musíme mať transparentnosť, že musíme rozhodovať na základe vedeckých poznatkov. Budem úzko spolupracovať na vy, vyčíslených smerných číslach, cieľoch zníženia E, rizikových látok, je to súčasť e, Green Deal, zelenej dohody. Pre mňa je to súčasť toho, čo ja považujem za ten balík jedno zdravie, One Health. A že to musí byť do toho zakomponované. Čiže áno, musíme povzbudzovať inovácie, aj čo sa týka používania menej toxických a nízkorizikových alternatív. Jednoducho to musíme spraviť aby ľudia nepoužívali chemikálie, ktoré sú zdravu škodlivé a o ktorých vieme, že sú zdravu škodlivé. Ďakujem pekne. Za zelených uh, eh, Tilimec. GMO. Európsky parlament má jasné stanovisko k tejto problematike. Prijali sme 36 výhrad k povoleniam GMO za predošlé volebné obdobie. A ako viete, nikdy sme nebola kvalifikovaná väčšina členských štátov za povolenia GMO. Takže komisia musela rozhodnúť. A doteraz komisia štandardne odpovedala na tieto GMO pozitívne. Prečo? Komisia nemá žiadnu zákonnú povinnosť odsúhlasiť ich. A existujú mnohé legitímne dôvody na to, aby ich zamietla. Takže zaviežete sa k tomu, že budete rešpektovať demokraciu a ako ste povedali, budete počúvať členské štáty a parlament. Zastavíte, prestanete hovoriť áno na GMO tam, keď nie je kvalifikovaná väčšina za povolenie. Moja druhá otázka sa týka nových GMO. Európsky súdny dvor uh, určil, a že e, pod GMO legislatívu e, v júli roku 2018 patria určité látky a komisia neprijala žiadne zmysluplné kroky na to, aby chránila spotrebiteľov a polnohospodárov pred to novými GMO. Čiže naozaj sa budete angažovať, že chcete implementovať súdne rozhodnutie súrne čo sa týka hodnotenia bezpečnosti, vysledovateľnosti a označovania vrátane, teda aj ostatných. Ďakujem pekne za túto otázku. Ja si uvedomujem, že geneticky modifikované organizmy sú takou spornou problematikou. Takisto vidím, že to, čo mu čelíme, napriek tomu, čo nám veda niekedy ukazuje, nedostatok dôvery občanov, práve pokiaľ ide o geneticky modifikované organizmy. Ja mám nádej, a povedala som to už predtým, že Všeobecný zákon o potravinách a zmeny v transparentnosti nám umožnia mať lepší prehľad o tom, čo, o čo ide. A rozhodnutia musia vychádzať z vedeckých poznatkov. Európska EFSA autorizuje iba bezpečné GMO, ale 19 členských štátov prijalo rozhodnutie, že obmedzí pestovanie geneticky modifikovaných rastlín na svojom teritóriu, takže nie je to iba veda, ale je to vlastne aj to, čo občanov trápi. Ja si veľmi dobre uvedomujem rozhodnutie súdu z roku 2018, ja ho v plnej miere rešpektujem a myslím si, že musíme ísť cestou jeho implementovania, ako náhle obsiahnem všetky potrebné informácie v spolupráci s vami a s ostatnými zúčastnenými stranami sa k tomu vyjadrím. Takisto som si všimla, že ste povedali, či budem rešpektovať a či podporím demokraciu, či budete počúvať parlament. Možno sa neviem zaviazať veľa veciam, ale zaviazem sa k dvom veciam. Áno, vždy rešpektujem demokraciu a druhá vec, a neboli to prázdne slova, že budem počúvať parlament a mám v úmysle spolupracovať a byť k dispozícii, pretože veľa z týchto otázok ako GMO, ako nové techniky šlachtenia, e, to sú všetko oblasti, ktoré zo strany z parlamentu boli zlepšené vďaka vašim návrhom. Takže ďakujem za to, že budem môcť spolupracovať s vami na to, aby sme mohli spolupracovať a bez toho, že by som chcela znieť jednostranne, toto je teda niečo, čo vnímam ja podľa tej stratégie, ktorú sme tu už viackrát spomínali. Just you say that there are only GMOs that are safe. We know that there are ja viem, že sú tu nejaké nedostatky, pokiaľ ide o hodnotenie zo strany EFSA. Nehovorí sa tu o reziduách herbicídov, pokiaľ ide o glyfosát a ostatné, ktoré sú toxické pre reprodukciu ale hovorili ste, odpovedali ste na otázku demokratickej legitimnosti, z toho sa teším, ale pokiaľ ide vystupovateľnosť nových GMO, na to, aby to bolo možné, potrebujeme urgentne detekčné metódy, aby sa rozvinuli a potrebujeme, aby ste vy boli v predvoji. Zavezujete sa k tomu? Ďakujem pekne. Ja si uvedomujem, že EFSA spadá práve pod moje portfólium a ja nebudem nikdy e, váhať urobiť to, čo je potrebné, aby sa urobilo. Vždy to spravím. Druhá vec je, že ja osobne by som bola rada, ak by sme mohli podporovať nové techniky šlachtenia, aby sme vzýšli teda z tých vedeckých poznatkov, ktoré budeme mať k dispozícii. Ak bude potrebný nový rámec, tak istotne nebudem váhať na to, aby sme to preskúmali. Ja si uvedomujem, že tu je nedostatočná dôvera občanov, ale viac ma znepokojujú ich obavy. Takže nemôžeme sa pohnúť dopredu bez toho, že sa preukážeme ako transparentní, bez toho, aby sme preukázali, že dôverujeme v to, o čo majú ľudia pochybnosti. Ľudia chcú vedieť, v akom prostredí ich deti vyrastajú a čo sa dostáva im na tanier. Ďakujem. Za ID dostane slovo ďalší rečník za Taliansko, nech sa páči. pán Lančíny Oskar. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Sú tu určité obavy, pokiaľ ide o podvody v oblasti potravinovej bezpečnosti. To podkopáva dôveru spotrebiteľov. Celé výrobné reťazce vlastne sú na tomto reťazci od výroby až po spotrebu častokrát spochybňované. Mali sme tu viaceré pochybnosti v minulosti Mali sme tu takisto e, meso s koňou, konské meso v výrobkoch, kde malo byť teda hovedzie meso. Treba si uvedomiť, že toto je všetko, tento producentský trh potravín, obrovský trh a ide tu predovšetkým o to, aby sa podržali teda e, marže zo zisku. Súčasné mechanizmy jednoducho nemôžu dostatočne reagovať na vážne problémy, a podbádajú v podstate k takýmto prípadom porušovania. Generálne riaditeľstvo pre zdravie Máme tu ešte z roku 2017 konkrétne predpisy, ktoré poukazujú na to, že v prípade úradných kontrol môže dojsť aj k zvýhodneniu výmeny informácií medzi členskými štátmi. Ako teda chcete prevenčný systém v prípade trestných stíhaní v týchto prípadoch ďalej podporovať? Ďakujem pekne za vašu konkrétnu otázku. Ja v plnej miere chápem vaše obavy. E, takéto podvody v prípade potravín to stojí zhruba až do 12 miliárd v prípade priemyselného odvetvia, o ktorom hovoríme. To znamená, podkopalo to dôveru občanov a musíme niečo v tomto zmysle urobiť. Bohužiaľ, aspoň pokiaľ ja som informovaný, nemáme zatiaľ žiadnu legálnu právnu definíciu týchto podvodov. Vedie to k sklamaniu, je to globálny problém a ja si uvedomujem, že Európsky parlament prijal uznesenie, myslím si, že to bolo ešte v roku 2013. My musíme využiť všetky agentúry ako Europol a Úrad pre boj proti podvodom na to, aby sme detekovali prípady podvodov v potravinách a áno, ja som samozrejme ochotná a pripravená spolupracovať so všetkými v prípade, že bude potrebná nová legislatíva, aby sme e, navrhli možné riešenia. Ešte dodatočná otázka, ale bez mikrofónu. Zapnite si mikrofón, prosím vás. A pokiaľ teda ide o kontaktné látky, ktoré sa dochádzajú do, dochádzajú do kontaktu s potravinami. Má sa zabrániť tomu, aby chemické látky z obalov prenikli do potravín. V roku z roku, ešte z 90. rokov minulého storočia tu máme konkrétne predpisy v tejto oblasti, ale treba povedať, že máme iba zoznam obmedzených látok, ktoré sú na zozname takýchto kontaktných látok ale treba povedať, že viaceré látky sú riešené na národnej úrovni a preto sú tu určité nezrovnalosti, pokiaľ ide o ochran európskych občanov a takisto pokiaľ ide o hospodárskú súťaž medzi podnikmi. Zamýšľate v najbližších rokoch podniknúť niečo, aby sme mali väčšiu harmonizáciu, aby tam boli aj ďalšie látky na tých zoznamoch? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Myslím, že hovoríte o tých kontaktných látkach, ktoré sa dostávajú do kontaktu s potravinami sú to dôležité látky, pretože sú to látky, ktoré môžu zmeniť e, kvalitu potravín a môže to mať neblahý vplyv aj na zdravie ľudí. Máme tu nariadenie ešte z roku 2004, ktoré sa momentálne hodnotí a ja viem, že tento parlament v roku 2016 žiadal ďalších 13 možných kontaktných látok, aby sa teda dostali na zoznam a boli regulované. Je pravda, že pravidlá, ktorých sa držia členské štáty, sú odlišné. Máme informáciu, myslím, že správa sa týka konkrétne plastov, ale nemáme informáciu o ostatných materiáloch. Ja by som k tomu doplnila ešte niečo. F sa to preskúmáva, ale doplnila by som to, ak mi to dovolíte. Takisto potrebujeme informácie o tých koktejlových efektoch, jednotlivých kontaktných látok, pretože to je takisto veľmi dôležité a môže to mať dopad na ľudské zdravie. A pokiaľ teda ide o to, čo ste spomenuli, že by bolo možné regulovať iné látky, ja e, uvedomujem si, že sú tu problémy, budeme vychádzať z vedeckých poznatkov a budeme sa hýbať dopredu vzhľadom na to, že sa budeme sústrediť na priority, vychádzajúc z tých látok, ktoré sú najviac škodlivé pre ľudské zdravie z potenciálneho hľadiska. Je to veľmi dôležitá oblasť a budeme sa tomu venovať, teda nie len pokiaľ ide o Green Deal, ale aj pokiaľ ide o Farm to Fork, pretože to má vplyv na potraviny, ktoré sa nám dostávajú na tanier. Ďakujem pekne za EK, dostane slovo pán Teršč. Ďakujem pekne, pekné popoludnie, pani kandidátka. Žijeme v turbulentných časoch. Veda, technológia častokrát e, sa nedostanú do jadra diskusie, takých emocionálnych diskusí, ktoré máme. A v podstate tieto fakty sa dostávajú do druhoradej úrovne, keď sa hovorí o konkrétnych rozhodnutiach. Váš predchodca bol osamotený, pokiaľ ide o obhajovanie faktov z vedy. Predseda Juncker a ostatní komisári ho skôr nepodporili, pokiaľ ide o jeho fanatizmus voči vede. Vidíme, že tento problém stále nadobúda na rozmere. Ako teda chcete podporovať, ako chcete získať podporu ostatných komisárov, pokiaľ ide o snahu vychádzať z konkrétnych vedeckých poznatkov a obhajovať vedu, o ktoré ste tu opakovane hovorili. Vážená pani kandidátka, ja by som rád počul konkrétne návrhy z vašej strany, pokiaľ ide o posilenie úlohy vedy, práve pokiaľ ide o ideologickú politiku, pokiaľ ide o konkrétne príjmanie rozhodnutí. Ďakujem. Ja som pevne presvedčená o tom, že naše politické rozhodnutia musia vychádzať z faktov, vedeckých poznatkov. Nie vždy je to akceptované zo strany občanov, pretože miera dezinformácií, uvediem vám príklady. Máme teda vedu, ktorá nám ukazuje, že je veľmi dôležité, aby sme využívali napríklad vakcíny a napriek tomu za ostatné roky sme videli veľký počet chorôb, ktoré vypukli v Európe. Máme tu osýpky kvôli, kvôli ľuďom, ktorí sa nedajú zaočkovať. Nechcem povedať, že to je iba nespra- kvôli nesprávnej informovanosti, ale že to teda súvisí aj s programmi, ktoré majú členské štáty v oblasti vakcinácie. Zdá sa, že tu nie je uniformnosť a nie je tu ani spoločný krok zo strany Európskej únie v tejto oblasti. A pokiaľ ide o kontrolu a prevenciu ochorení a spolu s agentúrou pre túto oblasť musíme spoločne nájsť také zdroje týchto dezinformácií, ktoré vlastne majú negatívny dopad práve na to, keď hovoríme o obhajobe e, solidnej vody. Takže, o čo by som sa teda ja usilovala, je ísť cestou zodpovednosti v rámci kolegia, to bude moja úloha a budem využívať vedu ako základ, ale rovnako budem brať do úvahy a podelím sa s kolegami aj o ďalšie problémy, na to, aby som bola schopná presvedčiť všetkých, že musíme sa pohnúť dopredu vo viacerých politických oblastiach, o ktorých vieme, že sú potrebné na ochranu ľudského zdravia. A bohužiaľ, takéto dezinformovanie je niečím, čo zažívame, vnímame v ostatných rokoch. Možno niektorí si ani nemysleli kedy, že toto takto ďaleko dostane a toto prináša veľké problémy v oblastiach, kde si myslíme, že by sme mali vedu podporiť. A táto dezinformácia alebo nedostatok informácií má aj iné dopady v aj ostatných hospodárskych oblastiach, aj pokiaľ ide o výskum. Aj vo výskume potrebujeme bezpečnosť a dlhodobé plánovanie. Pokiaľ ide o podnohospodársky sektor, tu vidíme, že tí najlepší odborníci opúšťajú Európu a je to jednoducho v podstate taký od, odliv mozgov, Preto sa musíme viac prikláňať k vede aj v budúcnosti. Zdá sa, že celé to má málo dočinenia s princípom prevencie, ale bohužiaľ je to nedostatočné, keď nehľadáme alternatívy pre ochranu rastlín, alebo keď nehľadáme ďalšie možnosti rozvoja nových technológií, alebo nehľadáme riešenia v oblasti genetiky. Vážená pani kandidátka, budete mať v budúcnosti snahu modernizovať princíp prevencie a budete sa zastávať princípu inovácií, ktoré sú dôležité v Európskej únii na to, aby sme boli skutočne tým e- celosvetovým vodcom v týchto oblastiach. Ďakujem. Nemôžeme si dovoliť byť nejakým celosvetovým vodcom. Európa musí byť na prvom mieste, a to vo viacerých oblastiach, ktoré súvisia so zdravím, a pokiaľ ide o zdravie a inovácie, je to veľmi dôležitá oblasť. Ja si uvedomujem, že v minulosti vďaka tej smernici o klinických testoch sme mali viaceré ťažkosti práve pokiaľ ide o podporu klinických testov a výsledkom toho bolo, že sme mali viaceré klinické testy, ktoré sa diali za hranicami EÚ v Spojených štátoch amerických a my sme zaostali. Smernica mala e, túto situáciu pozmeniť na to, aby sme boli dostatočne v stave zabezpečiť takéto testy a ísť cestou v ústrety dôvere občanom. My sa zavezujeme vede, my sa zavezujeme ísť cestou dopredu, za cestou investícií do výskumu. Horizont 2020 ako program sa tomu vlastne už sám o sebe zaviazal. Takže ja by som v každom prípade zvážila toto ako kľúčovú prioritu, pretože ísť cestou inovácie a vedy môže byť účinné pre európske zdravie, bude to mať dopad na priemyselné odvetvia, bude to mať dopad na liečiva, bude to mať dopad na Green Deal, bude to mať dopad na potraviny, ktoré požívame. Takže e, ja úprimne si myslím, že musíme byť na prvom mieste v tejto oblasti, aj pokiaľ ide o farmaceutický priemysel, pretože takýmto spôsobom musíme sa vyhnúť nedostatku liekov v budúcnosti a to je náš záväzok. Ďakujem pekne. Poprosím vás, dodržiavajte čas, ak je to možné. Teraz za EPP dostane slovo pán Arlukovič. Vážený pán predseda, tu sa nachádzam, tu som, úplne v strede, prvý rad. Takže v rámci tohto mandátu, pokiaľ ide o parlament a pokiaľ ide o vás ako komisárku, my všetci čelíme jednej veľkej výzve. Nájdeme skutočne tú odvahu na to, aby sme čelili tým skutočným vrahom Európanov. A to je vlastne rakovina. Ja som lekár. Ja som pracoval celé roky na pediatrickom onkologickom oddelení a ako bývalý minister zdravia viem veľmi dobre, že ak necháme členské štáty osamotené, ak sa budú musieť vysporiadať s rakovinou osamotene, tak, táto, e, tak sa to nezvládne. Máme štandardy v oblasti onkologickej liečby, pokiaľ ide o deti, ale takéto štandardy nemáme pre dospelých. A ak nebudeme čeliť tejto výzve spoločne, tak ľudia nám to nikdy neodpustia. My musíme rozvinúť štandardy v prípade včasnej diagnostiky, v prípade moderných spôsobov liečenia všetkých pacientov v Európe. Toto je úloha a výzva, ktoré čelíme spoločne, tak vy ako aj my. A toto je úloha, ktorá súvisí s našim životom. Ja nepotrebujem ani e, ísť cestou toho, že by som povedala, že čo ste povedali nie je pravdou, ale doplním to že máme protokoly, pokiaľ ide o liečbu pacientov, ale týchto sa nevždy štáty držia. A my musíme urobiť všetko preto, aby sa toho držali. A keď hovoríme o pláne boja proti rakovine, musíme sa pozrieť na celú paletu. Uvediem príklad. Screening vieme, že zachraňuje život. Včasná diagnóza takisto zachráni život. Ale nestačí, aby sme mali screeningové programy v krajinách. Členské štáty potrebujú screeningové programy, ktoré budú akreditované a ktoré sa budú držať jednotlivých usmernení. A tento Európsky parlament bol tým miestom, ktorý prijal uznesenie, kde sa definovali screeningové programy, aké štandardy by mali splňať, pokiaľ ide o kritéria. My sme zodpovední za to, aby sa tieto potom aj vymáhali. Ja skutočne v plnej miere s vami súhlasím. Rakovina je pre veľa z nás chorobou, ktorá sa týka nielen pacienta, ale aj najbližších, zamestnávateľa. Máme tu problémy, ktorých sa momentálne nikto netýka. Je to otázka preživších, ktorí prežili rakovinu. Čo sa deje s týmito ľuďmi? Ako sa s nimi nachádza na pracovisku? Ako aký typ zdravotnej poistky si môžu títo ľudia dovoliť, ak povedia, že prešli si rakovinou alebo liečbou. To je veľká oblasť a práve preto je tu veľká výzva predo mnou, aby sme tento plán Európsky boja proti rakovine bol v tom mojom dezignačnom liste spomenutý. E, veľa dobrej práce sa v parlamente už odviedlo. Mali sme tu výbor členov, komisiu členov boja proti rakovine. To bolo výborné grémium, kde sa veci pretlačali. Teraz sa môžem tomu venovať aj ja, ak budem zvolená. V Polsku som bol ja tým, ktorý predniesol návrh onkologického balíčka. To znamenalo, že my sme sa rozhodli z verejných zdrojov financovať všetky aktivity tých lekárov a kliník, ktoré sa držali štandardov a ktoré zabezpečovali tú včasnú diagnostiku. A skutočne sme nešetrili zdroj. Avšak sú tu aj ďalšie výzvy. V roku 2012 Viaceré členské štáty museli čeliť škrtom v oblasti onkologických liečiv a boli tu ohrozené aj životy pacientov. Ste pripravená podporiť budovanie takého systému, ktorý by viedol k tomu, že by sa takéto situácie neobjavovali opakovane? Pretože čas v prípade liečby rakoviny je kľúčový. Ďakujem pekne, skutočne som mala tú poctu a navštíviť vašu, čest navštíviť vašu krajinu a spolupracujem s lekármi vo vašej krajine a s inými expertami, pokiaľ ide o screeningové programy, ktoré sa zavádzajú. Tieto boli veľmi dôležité, pretože otvorili bránu aj čo do príkladu ďalším krajinám. Európsky plán boja proti rakovine musí zohľadniť celú paletu problémov. Hovorili sme tu o prevencii, Rovnako vlastne hovoríme o otázke akreditácie a štandardoch a toto sa týka teda aj liečiv samotných. Uvedomujem si, že viaceré členské štáty, ktoré boli v ťažkých hospodárskych situáciách, že to mohlo viesť aj k určitým dopadom, pokiaľ ide o zdravotníckú starostlivosť. Farmaceutický priemysel má povinnosť zabezpečiť prístup k dostupným liečivám, a ja to takisto zaplánujem do môjho plánu. Nemôžeme tu znižovať tú latku, absolútne nie, pokiaľ ide o boj proti tejto chorobe. You for Renew, Caroline Voden. Caroline Voden za Renew teraz. Pani Kyriakides, článok, tu som presne, 168 dohôdy o EÚ, pokiaľ ide o verejnom zdravie, sa hovorí, že sa budú robiť aj kroky na ochranu fyzického a mentálneho zdravia. Vy sama ste praktizujúcou e, lekárkou. Viete, že jeden zo šiestich ľudí v EÚ mal v roku 2016 e, problémy s duševným zdravím Zdá sa, že desiatky miliónov Európanov e, sú dotknutí týmto problémom. Sú to rodiny a vyhliadky na prácu, ktoré sú dotknuté týmto. Sme svedkami naozaj e, epidémie detských aj dospelých e, poruch duševného zdravia, samovraždy, poruchy. Čo urobíte preto, aby sa mentálne zdravie dostalo naspäť na, do popredia? a aké stratégie na to, aby, alebo páky na to, aby členské krajiny plne implementovali odporúčania, pokiaľ ide o duševné zdravie. Keď sme predtým hovorili o tom, to probléme súviselo to s inými otázkami, keď som hovorila o One Health, teda zdravie ľudí, zvierat a rastlín. Keď hovorím o ľuďoch, nehovorím len o tele, hovorím samozrejme o mysli. Aj sú prepojené a máte úplne pravdu v tom, že duševné zdravie po dlhú dobu už nebolo na programe. Tu je to mnoho dôvodov v mnohých členských krajinách. Je stigmatizácia a ľudia neprichádzajú včas, eh, aby dostali zdravotnú pomoc, ktorú potrebujú. Žijeme v čase, keď tlak na deti a dospievajúcich e, sú veľké, sú bombardované informáciami. ktoré ich rozvoj nedokáže e, odfiltrovať. Toto musíme riešiť a ja urobím maximum preto, aby sa to znova dostalo na program, pretože verím v to, že duševné zdravie je oblasťou, kde v mnohých členských krajinách E, nie je dostatok pozornosti mu venovaný a je dôležité, aby sme čosi urobili, aby sa tento trend zvrátil. A tu nehovorím len o depresii e, u dospelých, ale ak sa pozrieme na problémy e, u mladistvých, pokiaľ ide o problémy správania, nárast v seba poškodzujúcom správaní, musíme byť preventívni, nielen v oblasti zdravia, ale aj vzdelávania a u veľmi mladom veku oslovovať ľudí na školách, aby sme vedeli pomôcť. A toto je čím si, čo je dôležitá súčasť mojich budúcich politík. Um, Ďakujem. Zaujímavé, že hovoríte, že je to pre vás také dôležité, ale sme tu dve hodiny a e, slova duševné zdravie tu ešte nezazneli. Pre mňa to bolo šokujúce. Vieme, že je tu mnoho faktorov, pokiaľ ide o duševné zdravie, niektoré faktory sú spojené s prostredím. Ako budete v kolegiu pracovať, aby otázky ako stres vo vzdelávaní, e, pracovné podmienky, sexuálne obťažovanie, média, sociálna izolácia. To všetko treba zlepšiť, aby sa znížil výskyt e, e, poruch duševného zdravia. Vytvoríte, že budete robiť maximum, ale ja by som rada počula, čo vlastne budete robiť? Budú sa investovať peniaze, budú nové programy, budú nové tréningové programy. Čo vlastne e, urobíte, aby sa to zmenilo? Working across uh, with commissioners I think is very important. Spolupráca s komisármi je dôležitá, pretože mentálne e, duševné zdravie sa týka mnohých oblastí, ako ste správne spomenuli musíme tiež riešiť v rôznych členských krajinách rôzne problémy a komisia má potenciálne možnosť sa pozrieť na to, aké tieto problémy sú a pozrieť sa na to, čo treba zmeniť. Je to zaujímavé, pretože ste spomenuli, že nikto v tejto miestnosti nepovedal nič o e, duševnom zdraví. Ja som to spomínala v úvodnom stanovisku, pretože to považujem za dôležité. Spomenula som to, pretože verím, že jeden z dôvodov, prečo sa nedieje podľa mňa tak dostatok vecí, že je to populácia zabudnutá. Máte pravdu, je tu množstvo dopadov a faktorov, takže budem pracovať s ďalšími komisármi, aby duševné zdravie sa dostalo do mnohých politik a verím, že budem vedieť byť hlasom v, tento, v tejto veci a chcem ním byť. Ďakujeme za nezaradených. Teraz pán Konstantinu. Ďakujem vám. Hovorili ste o duševnom zdraví pani Kyriakide. Ja sa chcem spýtať z lekárskeho pohľadu následovnú otázku, pokiaľ ide možnú činnosť z vašej strany ako komisárky pre zdravie. Hovorili ste, že budete podporovať výskum a inovácie v psychiatrickej oblasti práve. A tvrdíte, že patologické e, že určité správania sa vnímajú patologicky. Aké kategórie psychiatrického a psychologického zdravia sa vnímajú v jednotlivých kultúrach? Hovorili ste o rôznych kultúrach a existujú aj kultúrne poruchy, napríklad Sem patrí napríklad anorexia. To je kultúrne e, ovplyvnené e, štýl správania. To sú celkom konkrétne psychologické a psychosomatické ochorenia a ja by som e, rád poukázal na to, že teraz nie nevyhnutne sú to výskumné oblasti, ktoré by si zaslúžili, ktoré sa podporujú. Hovorí sa o kultúrnych faktoroch u analýzy a diagnostiky psychologických ochorení. A Prosím, držte sa rečníckého času, hovorí pán predseda. Mám ešte 5 sekúnd, nie? Chcem len uviesť štúdiu. Ide o štúdiu, kde ide o postupy proti určitým e, psychologickým ochoreniam. Ďakujem za túto otázku. Nemôžem teda tu nám povedať, čo som tu takmer nepochopil a budem sa snažiť celkom presne odpovedať na túto otázku. Sú tu jednoducho z rôzne hodnotenia psychologických a iných porúch. Mnohé ochorenia, ktoré sa predtým vnímali ako psychologické, sa už zo zoznamu škrtli. A musíme hovoriť o tom, ako možno postupovať e, čo najlepšie v určitých otázkach. Napríklad ste hovorili o anorexii a spoločnostiach, e, ktoré túto chorobu neuznávajú a iné, ktoré tento problém vnímajú ako závažný problém. Chcem len zdôrazniť, že pre mňa je najdôležitejšie to, aby sa chránili ľudské práva. Práve v oblasti psychológie a psychiatrie je to veľmi dôležité, pretože veľmi často ľudia sú jednoducho e, označkovaní určitou nálepkou, ale posúdenie ich situácie vlastne závisí od kultúrnych faktorov. Hovorili ste o rôznych predstavách e, voči slovu normalita čo je normálne, to no, definovať veľmi odlišne. Asi by som potrebovala viac ako dve minúty, aby som túto problematiku e, e, dokázala pomenovať, ale rada vám odpoviem neskôr. Tú základnú otázku ste mi ale zodpovedali. Sara Serdas teraz za SAD. Vážená pani kandidátka, moja otázka sa týka jednu z hlavných víziev 33 eh, tisíc úmrtí každoročne a 1,5 miliardy eh, nákladov v zdravotných systémoch spôsobujú eh, spôsobuje odolnosť antimikrobiálna proti antibiotikám. Je tu problém návrat e, chorôb, ktorým by sme vedeli predchádzať tým, že e, klesá, je, klesá miera očkovania. E, potrebujeme viac určitej gramotnosti, aby sme mohli bojovať proti týmto dezinformáciám spojených s vakcináciou, s očkovaním, aby občania vedeli, ako dobre využiť informácie. Aká je vaša stratégia? aby sa zdravotná gramotnosť a vzdelávanie zlepšovali. Um, Dotkli ste sa dvoch tém, ktoré sú e, priamo spojené, teda čo je dezinformácia, čo je gramotnosť v zdravotnej oblasti. Jeden, e, jedna z tých e, momentálne sa vyskytujúcich e, dôkazov v digitálnej dobe, e, aké ľahké je e, cez médiá šíriť dezinformácie. Je dôležité zabezpečiť, aby sme úzko spolupracovali s členskými krajinami, riešili tieto problémy, zabezpečili, aby občania mali prístup k spolahlivým vedeckým informáciám. A keď vidíme dezinformácie, treba ich okamžite riešiť. Spomenuli ste antimikrobiálnu rezistenciu, veľký problém, e, globálny. Ja by som veľmi rada videla situáciu, kde tu pôjde e, Európska únia vzorom. Je to v rámci jednej zdravotnej agendy a potrebujeme byť zodpovední, pretože, ako ste povedali, nemôžeme ospravedlniť 33 tisíc úmrtí v EÚ práve e, spojení s týmto problémom. Rovnako potom nemôžu tu byť deti, ktoré budú umierať na choroby, ktoré sme pred niekoľkými rokmi v Európe už odstránili, porazili. Musíme pôsobiť vzdelávaním, zdravotníctvo, aby sme bojovali e, proti dezinformáciám, ktoré sú v teréne a ktoré priamo dopadajú na ľudské zdravie. follow-up question on that. We have... Tu doplňujúca otázka. Máme tiež e, tuberkulózu, ktorá je jedno z chorov, kde takáto odolnosť e, proti e, antibiotikám je veľkou obavou. Máme tu viacero tisícov občanov, ktorí tak tu zomierajú. Bola tu odborná skupina Európskej komisie, kde išlo tuberkulózu, hepatitídu, takisto e, občiansko-právne fórum e, k týmto chorobám. A aký máte názor na tieto problémy? Ako ich chcete riešiť, tieto problémy, beď bez e, odbornosti a odbornej pomoci týchto dvoch skupín? Tu bolo vynikajúce uznesenie Európskeho parlamentu k HIV, hepatitíde, v roku 2017. Za to chcem parlamentu poďakovať. Toto sú tri choroby, kde, sú veľmi dôležité a choroby, kde možno e, urobiť viac, pokiaľ ide o prevenciu. Európske centrum pre predchádzanie a kontrolu chorobám pomáha členským krajinám, aby tieto mohli toto riešiť Musíme zabezpečiť prístup k inováciám a k liekom pre ľudí k tuberkulózou, e, e, s AIDSom a s tuberkulózou. A e, G7 v Biarici vyčlenila 500 miliónov a ja by som rada sa chytila tohto prísľubu. Je, má to dopad na veľké množstvo európskych občanov. Toto by bola e, výzva pre novú komisiu. Za EPP Daniel Buda, za výbor Agri. Ďakujem, vážená pani e, komisárka. Som z výboru Agri a rád teda by, rád by som hovoril o e, dobrých podmienkach pre zvieratá. To je pre mňa dôležité. Má to veľký dopad na ľudské zdravie a mali by sme sa zaujímať o túto problematiku. africký mor ošípaných je pre dnes vo východnej Európe je závažnou problematikou a zdá sa, že opatrenia dostatočne nepostačujú na boj proti tomuto vírusu, ktorý nepozná hranice. V nedávnej dobe sme museli videli alarmujúci nárast prípadov. Tento rok sme videli 1570 e, nových ohnízk e, nákazy. Je tu riziko, že v krátkej dobe tento vírus bude e, v krajinách západnej Európy. Je tu teda vážna obava u poľnohospodárov i odborníkov na zdravie zvierat. Tento dopad, ktorý by to mal na, na sektor, hovorím o tisíckach poľnohospodárov, Aká e, stratégia je na krátkodobý, dlhodobý výhľad, aby sa predchádzalo tejto nákaze? Ako možno diverzifikovať jednotlivé opatrenia a bezpečnosti aj zdravotnícke? Ďakujem za túto otázku. Chcem jasne deklarovať, že e, bezpečnosť zvierat považujem za súčasť toho projektu One Health. Je to jeden balíček, nie je to niečo, čo by som považovala za nepodstatné táto e, afric, africký morošipaných je naozaj ničivou chorobou, nemá e, prenos na ľudí, ale je to hrozba e, pre polnospodárov a pre obchod. To je situácia celosvetová stále vedie k obavám. Musím dodať, a trošku sa to líši od pozícií, ktorá tu už zaznela, Komisia e, tu má veľký právny e, nástroj, harmonizovanú stratégiu a pomohla e, obmedziť šírenie tejto nákazy v mnohých oblastiach. Napríklad porazili sme ju v Českej republike. V ďalších oblastiach kvôli prenosu cez hranice, kvôli hraničeniu iných krajín, je problém väčší. Verím, že to, čo tu musíme dnes urobiť, mať efektívne kontroly, zvýšiť biobezpečnosť na farmách, zvýšiť povedomie verejnosti, investovať do výskum, pretože momentálne tu nemáme e, očkovaciu látku. A týmto spôsobom EÚ by mohla ísť vzorom, aby sa zabezpečilo, že sa nebude ďalej e, nákaza šíriť. No, choroba, ktorá sa týka eh, diviakov a ošípaných, ale môže mať v určitých oblastiach dopady desivé na živobytie farmárov. Ďakujem pekne za vašu odpoveď. Vážená pani komisárka, v EÚ máme mechanizmus civilnej ochrany, kde má byť koordinovaná e, činnosť pri požiaroch, povodniach. Členské krajiny majú dostávať logistickú pomoc, aby mohli riešiť výzvy. Myslíte si, že by bolo možné vytvoriť podobný mechanizmus v prípade e, vypuknutí na veľkom území napríklad rôznych nákaz zvierat? Tu by komisia mohla konať koordinovane. Mohli by ste potvoriť národné orgány, E, prostredníctvom krokov e, na veľkom rozsahu. Je veľmi ťažké e, účinne riešiť šírenie vírusov, keď je to v veľmi zložitej oblasti alebo v komplexe, kde žijú ľudia. Sú tu konkrétne zásahy v prípade kríz pri epidémiách či nákazách zvierat, kedy je to veľmi účinné a toto sa jasne ukázalo Napríklad u tohto afrického moru ošípaných v EÚ sme e, dokázali do určitej miery e, ju e, kontrolovať. Musíme byť proaktívni, konať okamžite pri takýchto situáciách, aby sme dokázali kontrolovať čo najrýchlejšie. Ešte je tu vec, ktorá sa ešte nespomenula. A to je ďalší problém. Nejde o zdravie e, zvierat, ale e, e, konkrétne o rastliny v Taliansku, kde sme mali ďalšiu nákazu k silelu, týkajúcu sa olivovníkov i ďalších. E, Európska únia poskytla konkrétne opatrenia, aby sa tá, ten, to vypuknutie kontrolovalo. Členské krajiny musia vedieť presadzovať tieto opatrenia, aby sme čo najväčšou možnou mierou boli proaktívni. Ale taktiež mať krízový systém, aby sme zasahovali čo e, najskôr. Môžem vám, mož, mohla by som vám snáď e, odpovedať, že by sme, želala by som si, že by sme vedeli poraziť nákazu e, moru ošípaných e, do pár mesiacov. Krajiny, ktoré neprijali žiadne opatrenia, majú oveľa väčší problém dnes a šírenie preto hraničné krajiny s nimi e, a krajiny, ktoré majú diviaky, ktoré sa presúvajú, majú ten problém, treba to mať naďalej na programe, pretože to dopadá na farmárov a tiež na obchod. Thank you for the... Ďakujem, Joe Ferreira, za zelených. Ďakujem pekne. Pán predseda, vážená pani dezignovaná komisárka, dnes sme už hovorili o pesticídoch a ich e, povoľovacom postupe, o GMO, potravinovej bezpečnosti, o liekoch. Hovorí sme o všetko oblastiach, v ktorých po celé roky sme zaznamenávali e, dôkazy prepojenia medzi agentúrami komisie a e, sektorom E, čo sa týka postup, povolovacích postupov a spôsobov vykonávania. To vedie k otázkam transparentnosti a korektnosti povolovacieho procesu. Takže moja otázka znie, ako vy hodnotíte túto situáciu? E, čo si myslíte o tých prepojeniach agentúr na e, sektor, čo tým chcete spraviť. Naďalej dôverujete analýze rizik e, zo sektora, alebo mali by sme mať verejné inštitúcie, ktoré by aktívne zasahovali do povoro, povelo, povolovacích procesov a udelovania licencií, ktoré by sami vykonávali analýzu rizik. Ďakujem pekne, ja plne chápem, že niekedy je pomerne veľká miera nedôvery hodnotení európskych agentúr. Spomenuli ste EFSA napríklad. Na druhej strane chcela by som pripomenúť, že agentúry sú monitorované nielen auditormi, ale aj parlamentom. A chcela by som nám pripomenúť, že sú prísne pravidlá, e, napríklad čo sa týka vedeckých orgánov EFSA, ktorí musia neustále aktualizovať a e, podávať vyhlásenia o konflikte záujmov. E, ja dôverujem európskym orgánom. Ja si myslím, že potrebujeme pri mnohých veciach nezávislé hodnotenia, z, e, sektorové nezávislé hodnotenia, ale zároveň si uvedomujem, že napríklad EFSA agentúra, ktorá spadá pod moju kompetenciu a nebudem váhať. Ako náhle budem mať pocit, že tam dochádza k akými si intervenciám, ktoré e, mali dopad na integritu a validitu výsledkov z EFSA, zoberiem si to za svoju zodpovednosť. Ďakujem pekne za vašu odpoveď. Mohli ste povedať tomu viac, ale mm, vrátim sa k téme, ktorá tu už zaznela a vaša odpoveď ma veľmi nepotešila. Hovorím o pesticídoch a procese hodnotenia pesticíd. Ako chcete zabezpečiť to, že analýza rizik v tomto procese nebude zohľadňovať iba chronické akutné účinky. A potom ešte opäť pesticídy a proces hodnotenia. Ako chcete zaručiť, že to, čo neakceptujeme tými hlavnými dverami, že sa to nedostane späť zadnými dvierkami cez dohody o voľnom obchode. Snažím sa pochopiť, prečo som vás nepresvedčila o pesticídoch, pretože to je jedna z oblastí, kde som vám povedala, že som sa zaviazala k redukcii používania pesticíd a k hľadaniu medzirizikových alternatív. Evidentne som nebola dosť presvedčivá. Už som povedala predtým, že toto je problém, ktorý súvisí so zdravím obyvateľstva. Je to súčasťou Green Deal aj Farm to Fork, takže pozrieme sa na to zblízka. Zároveň musíme hľadať nízkorizikové alternatívy. Povedala som, že chceme počkať na hodnotenia EFSA a chceme prijať rozhodnutia na základe týchto hodnotení. Neviem, kto z vás hovoril o význame vedeckých poznatkov. To nesmieme strácať zo zretela. Je to veľmi dôležité. Keď hovoríme o endokrinných disruptoroch, o neonixe, nových šlachtiteľských technikách, o pesticídoch, vždy vychádzame z vedeckých poznatkov. Všeobecná legislatíva o potravinách podľa mňa zvýši mieru transparentnosti. Bol tu veľký problém, viedlo to k nedôvere obyvateľstva nemôžem sa ešte hlasnejšie, jednoznačnejšie zaviazať že sa zavizujem k tomu, že chcem znížiť závislosť od pesticíd a chcem sa postarať o hľadanie nízkorizikových alternatív. Je to súčasť toho, čo podľa mňa spadá pod tú tému jedno zdravie One Health. Je to súčasť faktu Farm to Fork spola na tanier. Je to súčasť zelenej dohody Green Deal. Týka sa to ľudí, životného prostredia a ochrany e, zdravia zvierat aj rastlín. Alexandra Moretti za SAD. Ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem pekne, pani kandidátka. Dobrá životospráva, vyvážená dieta je dôležitá pre boj proti kardiovyskovaným ochoreniam, diabetes či rakovine. A takisto a je to aj prevencia pred obezitou detí, čo je veľmi rozšírené ochorenie. Súhlasíte s tým, že ak chceme, aby spotrebitelia robili zdravý výber, musíme zabezpečiť transparentné informácie na základe vedeckých dôkazov a že musíme presadzovať programy osvety v oblasti stravovania sa. Ako chce komisia zabezpečiť prevenciu a e, vzniku Um, škandálov s označovaním potravín. Momentálne v mnohých štátoch označovanie potravín je v rámci dobrovoľných systémov. Myslíte si, že ak sme mali jednotný systém na európskej úrovni, by sa tento problém vyriešil a chcete predložiť návrh, ktorý umožní spotrebiteľom mať informácie o environmentálnom dopade e, krmív ako aj informácie o krmivách, ktoré obsahujú GMO mm, produkty. E, takisto ako chcete zabrániť tým falošným informáciám o výhodách pre e, zdravie obyvateľstva, ktoré sú nepodložené. Žijeme v paradoxnom svete. Hovoríme o obezite a neuznávame problém zbytočného vyhadzovania potravín. Vyše 20 potravín zahadzujeme a každý štvrtý Európan nemá možnosť mať každý deň zdravú stravu, takže musíme sa týmito témami naozaj zapodievať. A ja by som chcela, rada by som mala 5-ročný program boja proti plitvaniu s potravinami, pretože to je podľa mňa súčasť našich snách udržateľného zabezpečenia potravín. E, spomenuli ste označovanie, nutričné oznamovanie, oznamovanie e, nutričnej hodnoty. Je to povinné e, na zabalených potravinách. Občania chcú takéto niečo. Keď kupujú niečo, berú to z poličky v obchode, chcú vedieť, čo tam je aby vedeli, čo kupujú. Ale chcem vám pripomenúť, že nedávne nariadenie o označovaní potravín e, ukázala, alebo štúdia ukázala, že to, čo tam čítame, nezodpoveda realite. Napríklad e, s, e, je, to tam, e, je tam vysoký obsah cukru je treba si niečo spraviť. Nutričné profily sú dôležité, dôležité pre spoluobčanov koncom tohto roka bude správa o tom, čo je e, na obaloch. E, uvidím, aké budú výsledky a od toho sa odpichneme ďalej. A áno, rada by som mala spoločný prístup pre všetkých členských štátov, či to bude Nutriscore alebo niečo iné, Porovnovacia tabulka nutričného označovania alebo niečo iné, neviem, ale v každom prípade to zvážime. Ďakujem pekne za vaše odpovede. Konkrétne ste naozaj poukázali na problém, ako sa vyhnúť deformáciám na vnútornom trhu, ako zabezpečiť to, aby neboli spotrebitelia podvádzaní príliš zjednodušenou prezentáciou hodnot na označení. E, to by išlo proti tým vysokokvalitným európskym e, potravinám. Jednotný európsky systém nutričného označovania, e, ako by to fungovalo? Ako som povedala, máme vynikajúcu mieru kontroly na európskom trhu, ktorá má zabezpečiť to, aby Európania mali prístup k bezpečným potravinám. To je veľmi dôležité, aby sme vedeli, čo vstupuje do únie. Už som povedala, že si pozriem hodnotenie front of pack štúdie a potom sa rozhodneme na, o ďalšom návrhu. Ale ako som povedala, e, sú určité problémy s nariadením o tvrdeniach na obaloch. Mnohí spotrebitelia a občania teraz žiadajú alebo chcú požadujú asi nesprávny pojem, ale šíria osvetu a chcú označovanie pôvodu. A to viedlo k tomu, že viacero členských štátov, tuším 7, majú svoj vlastný program a teraz vlastne to označovanie pôvodu je rôzne v rôznych štátoch. Teraz týchto 7 členských štátov to vyhodnocuje a musíme sa na to pozrieť. Nesmieme opäť znárodniť potraviny na jednotnom trhu, čiže musíme nájsť spoločný spôsob preto, aby spotrebitelia mali prístup k spolahlivým informáciám, keď kupujú alebo sa dostávajú k potravinám. To sa teraz vyhodnocuje, ja sa pozriem na všetky informácie a potom predložím návrh. Ďakujem za zelených Margaret Auken. Ďakujem pekne. Tu som, tu. Vážená pani dezignovaná komisárka, E, národné zdravotnícky rozpočet a prístup k liekom e, je zaťažený vysokou cenou liekov a EU členské štáty majú slabú rokovaciu pozíciu v dôsledku e, netransparentnosti cenotvorby. V roku 2017 parlament schválil správu v Envy o prístupe k liekom, v rámci ktorej sa žiadala o transparentnosť cenotvorby liekov, vrátanie výdajú na vývoj a výskum a a hlavne tej časti, ktorá je financovaná z verejných prosiedkov, ako veľa sa minie na marketing, lobbying a tak ďalej, aký zisk e, z toho vznikne. Žiaľ, žiadne z týchto požiadaviek na transparentnosť komisia nespravila. E, a na jar Svetová zdravotnícká organizácia povedala, že Taliansko, Grécko, Portugalsko a iné členské štáty e, podporili e, uznesenie o transparentnosti, ktoré by donútilo farmaceutické spoločnosti uvádzať tieto aspekty, o ktorých som hovorila. To je veľmi jednoduché a dobré riešenie, avšak toto uznesenie bolo oslabené, významne oslabené. Dokonca aj moja vlastná krajina Dánsko sa zúčastnila tohto hanlivého e, manévru. Ako chcete zabezpečiť, e, aby podmienky rokovania o cenách liekov v členských štátoch boli korektné a transparentné. Ďakujem. No predovšetkým sa vrátim k skutočným problémom, ktorým čelíme. Je tu problém, ktorý má dopad na život občanov a pacientov, pretože máme lieky, ktoré si nemôžu dovoliť a máme nedostatok liekov. Takže ja by som úzko spolupracovala so všetkými zainteresovanými, so sektorom aj členskými štátmi, pretože sa musíme pozrieť na mechanizmu cenotvorby členských štátov a na to, ako sú preplácané lieky, pretože to je ďalší veľký problém. Je zákonná povinnosť farmaceutického priemyslu dať prístup a zabezpečiť dodávky liekov. A musíme sa pozrieť na novú stratégiu, ktorá by mohla riešiť nedostatok liekov aj cenu liekov. A ja budem úzko spolupracovať s členskými štátmi na tejto problematike, pretože problém s cenotvorbou a s preplácaním liekov v podstate má dopad na implementáciu smernice o cezhraničných kontrolách a na to, ak majú prístup pacienti e, k liekom. Takže bude úzko spolupracovať s členskými štátmi na tejto téme. Viem, že členské štáty majú ak sa nemýlim, s Európskou agentúrou liekov vytvorili špecifickú task force, špeciálnu skupinu a e, tá robí štúdio, mala by nám priniesť výsledky. Keď nám priniesie výsledky, tak potom sa pozriem na to, ako ďalej. Ale súhlasím s vami, že musíme spraviť oveľa viac a v v mojom poverení sa jednoznačne hovorí o dostupnosti liekov v zmysle e, cenovej dostupnosti. Čiže je to e, na mojom programe. Prepačte, otázka bola veľmi jednoduchá. Ak sa pozrite, ja viem, že VHO eh, som sa tomu dozvedela iba náhodou, pretože to uniklo, eh, v podstate to bolo tajné, ale vy sa k tomu viete dostať. Vo VHO to bolo naozaj uznesenie z veľkých firiem Dánsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo a ďalšie veľké krajiny, kde majú silný farmaceutický priemysel. A naozaj by bolo také užitočné pre členské štáty, e, kde ceny každý rok stúpajú. A zabíja to, v podstate likviduje to všetko. Likviduje to, dobre, nemocnice, lekárov, všetkých a potom sa dlho, dlho hovorí o transparentnosti, ale keď sa pozrieme na realitu, mám jednoduchú otázku. Zabezpečte transparentnosť cenotvorby liekov. Bodka. Sorry that I complicate. Prepáčte, že som skomplikovala vašu otázku. Možno nemám jednoduchú odpoveď, ale podporím transparentnosť na všetkých úrovniach musím sa na to pozrieť zbližša. Možno teraz nemám všetky informácie a e, keď budem vedieť viac, celkom úplne vám hovorím, že vám potom odpoviem. Ďakujem za Riniu Nikola Stefanota, vážená pani dezignovaná komisárka. Ja, pani Kopáč a pani Alken už začali tému, hovorili o nedostatku liekov, takže poďme ďalej touto cestou. Uh, som 24. takže nechcem sa opakovať, ale privediem nové argumenty do tejto diskusie. Toto leto sme mali veľkú krízu, taliansko liečenie, e, e, liečenie e, rakoviny, neurologické lieky v Polsku, všeobecne nedostatok liekov v Belgicku a ja som z Rumunska, rok 2017-2018 imunoglobulín jednoducho nebol a museli sme uplatniť mechanizmus európskej civilnej ochrany, čo je dôkaz toho, ako musím byť kreatívny na to, aby e, zdravotníctvo fungovalo pre občanov. A teraz moja otázka. A ešte jedno slovo, ktoré dnes nezaznelo. Brexit. To vstupuje takisto do hry, keď hovoríme o dostupnosti liekov na trhu. Takže moje otázky. Môžete nám dať vedieť, či sa zaviažete, že sa vytvorí zoznam základných, európsky zoznam základných liekov. Navrhnete legislatívu o včasnom oznamovaní nedostatku chýbajúcich liekov, o tom ste hovorili, ale takisto chcete konať aj v prípade núdzových situácií. Inými slovami, spomenuli ste trh ako riešenie pri mnohých vašich odpovediach. Predpokladám, že asi všetci chceme vedieť, či budete intervenčnou komisárkou, tvorivou komisárkou, alebo budete status quo komisárkou. Dobre. Ďakujem Alterna. pekne. Alternatíva 3. Musím sa v prvom rade stať komisárkou. Potom vám umožním posúdiť to, aby ste videli, aká budem komisárka, pretože myslím, že som jedna z tých troch typov a možno vy to posúdite inak, takže ja nechám tú hodnotiacu úlohu vám. Spomenula som Task Force, bolo zriadené zo strany členských štátov a Európska agentúra pre liečiva a takisto aj zo strany agentúry pre liečiva, aby sme riešili otázky nedostatkov liekov. Áno, povedala som, že môžeme urobiť viac, že musíme nájsť systém, pokiaľ ide o včasnú detekciu nedostatkov. A nakoľko som teda vedela, že nebude tu nejaký spôsob, aby sme sa vyhli Brexitu, a Brexit je teda tým niečím, čo nás nepokojuje všetkých, aj pokiaľ ide o lieky. A sú tu obavy. Európska agentúra pre liečiva a členské štáty robili osvetu. Takže veľké množstvo liekov, ktoré sú pod centrálnou kontrolou, sú pokryté ale my si uvedomujeme a videla som, že tie, ktoré sú autorizované na úrovni národných orgánov, že možno sú tu teda problémy, pokiaľ ide o prístup po Brexite. Predovšetkým pokiaľ ide o dve krajiny. Krajina, ktorú poznám najlepšie a Malta. Takže Takže ja by som chcela, aby sa stalo to, že tu bude mať ratifikáciu odstupovej zmluvy, aby sme mali čo možno najmenšie problémy v jednotlivých oblastiach vrátane prístupu k liečivám. Ďakujem. Chcel by som nadviazať na to, čo ste povedali o tom task force. Nebolo by snáď vhodnejšie, skôr než ísť cez agentúru pre liečiva, zamyslieť sa nad tým z pohľadu Európskeho inštitútu alebo agentúry pre liečiv, aby sme sa vyhli takýmto nedostatkom. A po druhé, pokiaľ ide o Brexit, to už kolega nastolil tento problém, aby sme to nespomínali aj z klinického ohľadu. Ja som nechcela spomínať Brexit v tomto kontexte, je to skôr obava, o ktorú som sa s vami podelila. Je možno, možné to, čo ste navrhli, že bude riešením, ale aj som to povedala, hoci teda je to riziko, že to môže byť ošopakovaná informácia, že potrebujeme informácie pre s rozhodnutím. Task Force bol zriadený na to, aby sme mali k dispozícii informácie o týchto nedostatkoch. Takže ja by som chcela hodnotiť tie aktivity tohto task force a potom budem otvorená všetkým návrhom, budem spolupracovať so všetkými zúčastnenými stranami, pretože musíme urobiť oveľa viac, aby sme sa vysporiadali s týmto vážnym problémom, ktorý má dopad na európskych pacientov a volá sa nedostatok liekov. Ďakujem pekne. A Peter Líze nakoniec. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som v tej istej pozícii ako kolegovia predo mnou. Viaceré z otázok už boli zodpovedané a ja som spokojný s tými otáz- odpovediami. V každom prípade je tu rozdiel ako noc a deň, keď máme vypočutie ráno a zasa večer, ale teším sa, pretože tu máme ešte ďalšie otázky. Otázka, čo sa týka antimikrobiálnej rezistencie alebo antibiotickej rezistencie. Dve výzvy. Implementácia legislatívy ktorú máme v oblasti veterinárnych liečiv. Parlament tlačí na to, aby rezervné antibiotika, ktoré sú liekmi poslednej inštancie pre ľudí, ak by teda nemali byť zakázané, tak by mali byť obmedzené. Ste pripravená zakázať čo možno najviac, tak ako to pôvodne zamýšľal parlament. A druhá vec, potrebujeme nové antibiotika, bez toho sa nezaobídeme, chcete apelovať na priemysel, ste pripravená ísť cestou špecifických opatrení, aby sme išli cestou, ako je to v oblasti pediatrie, aby priemysel bol motivovaný dať na trh nové liečiva, aby sme mali zároveň aj nástroj, aby sme priemysel motivovali ešte viac podľa princípu bič a cukor. Ďakujem pekne, pán Líze. Hoci je to teda posledná otázka, zdá sa, že to je možno aj tá otázka, ktorá ma najviac zamestná. Odpoviem na to dvojfázovo. Máme teda nové nariadenie z roku 2018, ktoré súvisí s veterinárnymi krmivami a liečivami. Je to taký milník v oblasti antimikrobiálnej rezistencie. Máme aj nariadenia, pokiaľ ide o to, kde antibiotika, respektíve poviem to inak, kde ich zákaz by nemal byť využívaný v prípade chovu zvierat, ale niektoré by mali byť teda iba pre ľudí vyčlenené. Či toto nariadenie je implementované účinne, musíme vyčkať, uvidíme. Máme efektívny systém auditov, pokiaľ ide o návštevy členských štátov, uvidíme, kam nás to privedie. Spomenula som priemysel a inováciu. Myslím, že Európska únia musí ísť príkladom v tej oblasti, že budeme pomáhať v tom zmysle, aby sme mali nové antibiotika disponibilné pre ľudí. A pokiaľ ide o to, čo ste povedali predtým, rada by som chcela, aby súčasné hodnotenie legislatívy ohľadne lieči liečiv pediatrických, aby sme videli, kde sú silné a slabé stránky predtým, než budeme navrhovať ďalšiu alebo podobnú legislatívu. Niekedy tu nejde o to, aby sme predložili nové legislatívne návrhy. Niekedy treba sa pozrieť aj na implementáciu toho, čo máme. Treba sa pozrieť na obe stránky. A niekedy tieto nariadenia v oblasti pediatrickej pomohli zmeniť život, aj pokiaľ ide o choroby, ktoré sú tzv. zriedkavými ochoreniami. Preskúmame to a uvidíme, kde bude potreba navrhnutia nových legislatívnych návrhov. Krátka doplnková otázka. Viaceré členské štáty súhlasia s tým, že potrebujeme inováciu a nové antibiotika, ale neuvedomujú si, že potrebujeme, aby Európska únia v tejto oblasti konala. Súhlasíte s tým, že nemá zmysel, keď máme trh, ktorý nie je atraktívny pre priemysel, aby sa tieto lieky dostali na trh, že národné riešenia nie sú možné, že potrebujeme konať na európskej úrovni a ste pripravená bojovať členskými štátmi, že potrebujeme postupovať na európskej úrovni? Ja som už včasnejšie povedala, že to je otázka budúcnosti, ale teraz sa ohľadneme do minulosti, pretože ešte v roku 2017 komisia navrhla druhý akčný plán, pokiaľ ide o antimikrobiálnu rezistenciu, my si veľmi uvedomujeme, boli tam vlastne, bolo tam vlastne 7 krokov v rámci agendy pre zdravie a je to v rámci môjho mandát list. Ja som chcela povedať, že je veľmi dôležité a je to veľká výzva pre mňa ako potenciálna komisárka. Je to vlastne ten list, kde sú tieto veci spomenuté. Spomína sa tam antimakrobiálna rezistencia, spomínajú sa tam tie disruptory, spomínajú sa tam plány boja proti rakovine a tak ďalej. Takže toto je tam vlastne všetko pred nami napísané a my musíme ísť cestou zodpovedného prístupu, aby sme čerili tým výzvam a urobili patričné kroky. Takže myslím si, že musíme pomôcť členským štátom. To je pravda, ale Európska únia musí ísť cestou vodcu, pretože antimakrobiálny problém je problémom z globálneho hľadiska, vyžadujú si celosvetové kroky a bola by som rada, ak by EÚ v tejto oblasti bola lídrom. Takže týmto sa dostávame k e, vašim záverečným slovám. Máte 5 minút. Ak nechcete využiť tých 5 minút, máte túto možnosť. Pochopila som to tak, že by ste boli radi, keby som hovorila kratšie ako 5 minút. Nebudem hovoriť celých 5 minút. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení poslanci, poslanky, nechcem sa vám z celého srdca poďakovať za vaše otázky a čas, ktorý ste mi venovali. Za ostatné týždne som počula zo strany viacerých, že toto vypočutie bude skutočne zlou skúsenosťou a treba povedať, že to nebola prechádzka rúžovou záhradou, ale predsa len to bola výzva. A ja som sa tešila z toho, že som mala takúto možnosť prvej politickej diskusie s vami a dúfam, že to bude v budúcnosti moje portfólio. Myslím, že som hovorila úprimne. Viete, že toto portfólio je mne veľmi blízke nie je žiadneho dôvodu, aby som tu bola pred vami, ak by som neverila v to, čo chcem robiť a myslím, že spoločne môžeme privodiť pozitívne zmeny. Toto portfólio sa týka každodenného života európskych občanov, týka sa to ich zdravia, týka sa to ich životných podmienok a ich potravín. A keď hovorím o Farm to Health alebo o jednom zdraví, tak toto nie sú iba nejaké prázdne slogany. Je to podstata toho, prečo som pred vami. Ja som počula to, čo ste povedali. Endokrinné disruptory, makroantibiotická rezistencia a ďalšie. A to je iba niekoľko z nich. Beriem to v plnej miere na vedomie, ale ako som už povedala v tej úvodnej časti, nachádzame sa v kritickej chvíli, kde občania očakávajú od nás, teda od nás všetkých, aby sme skutočne išli cestou transformácií. Musíme naše výdobytky uchrániť aj pre budúce generácie. Nenachádzame sa v situácii, kde by sme mohli zaspať na Vavrinoch. Myslím si, že to, če, že to dlžíme našim občanom. Ja som odhodlaná urobiť všetko, čo je v mojich možnostiach, aby som priniesla konkrétne výsledky, samozrejme vždy v súčinnosti s vašou pomocou, ale chcem povedať, že aj ja mám pred sebou veľa práce a istotne ak ma ustanovíte komisárkou za zdravie, tak budem, sa praco- budem pracovať svedomite, konštruktívne, transparentne, pretože v každom prípade my máme zodpovednosť aj voči parlamentu. Takže týmito slovami sa dostávam k samotnému záveru. Ešte raz by som však chcela povedať nasledovné. Myslím si, že už nemôžeme iba hovoriť o verejnom zdraví, o potravinovej bezpečnosti zdraví zvierat a rastlín ako o samotených témach. Ja viem, že zdá sa, ako keby to boli separátne témy, ale v podstate je to všetko hlboko prepojené. Naši občania očakávajú od nás, aby sme poskytli patričné výsledky. Máme spoločný celkový cieľ, a to je jedno zdravie. Musíme pracovať v prospech našich občanov, Musíme načúvať občianskej spoločnosti a občanom musíme ísť cestou vedeckých poznatkov a podelím sa s vami o niečo, o čom som hlboko presvedčená. Myslím si, že Európska únia môže sa usilovať o viac. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem. Bolo to presne 3 minúty, 3,5 minúty, pán predseda. Ďakujem pekne ešte raz, veľmi pekne ďakujem a dúfam, že budem mať možnosť spolupracovať.